It's just. I'm very sorry about the delay here. I've been trying... Je mi ľúto eh, ohľadom toho omeškania. Som sa snažila nájsť lepšie kreslo vyššie. Z nejakého dôvodu nie sú príliš pohodlné tieto kresla a to nás držalo. Príjemné popoludne. Oznámim niekoľko zmien návrhu programu schôdze. Výročná správa, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže, bod číslo 6 to bude mať zajtra ako prvé, potom e, bod 9 e, TISA, to bude po tom, čo sa budeme zaoberať e, balíčkovými službami. Bod 7 nekalé obchodné praktiky potrebujeme v dovačovskom reťazci, to bolo presunuté na najbližšiu schôdzu a v rámci času na analýzu, podrobnú analýzu niektorých vecí sme sa rozhodli za, tam zakomponovať bod, e, ktorý sa týka emisí z ľahkých užitkových vozidiel. To by malo byť teda okolo štvrtej, v závislosti od toho, ako prebehne zvyšok programu. Viem, že bude vysoký záujem o túto tému a o vstúpiť zo strany komisie. Ak nie sú žiadne pripomienky, môžeme teraz schváliť program. Ďakujem. Teraz rýchle oznámenia. Chcem pripomenúť, že sme vysielaní, živom vysielaní. Je tu správa delegácie, ktorá vycestovala do Silicon Valley. Je k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine. Ďakujem všetkým, ktorí ju zostavili. Aplikácia e-meeting je k dispozícii a no takisto sú v dispozícii QR kódy a tým pádom budú mať k dispozícii všetky dokumenty a všetci, teda, ktorých potrebujú na tieto schôdze. Obchodovanie, alebo ten teda nariadenie obchodovaní s výrobkami stúleňov a s produktami, to bolo podpísané v Štrásburgu minulý týždeň v útorok Martinom Šulcom a Nikolasom Šmitom za radu je to teda schválené. E, máme aj nový obežník, alebo teda bulletin, ten newsletter a dostali ho všetci účastníci trhu. Ďakujem pekne. A ešte jedna vec. E, máme troška rozdielne postupy, pokiaľ ide o e, výbor ITRE, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov a kompromisných návrhov my sme pracovali na spoločnej e, správe, pokiaľ ide o vnútorný trh a pokiaľ ide o iniciatívnu správu a budú tu nejaké nepatrné zmeny, pokiaľ ide o spôsob, ako zvyčajne pristupujeme k pozmeňujúcim návrhom ako kompromisným pozmeňujúcim návrhom, len aby ste teda na to nezabudli, prosím vás, e, niektoré z pracovných postupov ITRE sme si osvojili a takisto sme do toho dali aj naše postupy. Je to taká zmes dvoch prístupov. Treba si to teda uvedomiť, keď sa budete potom orientovať podľa tých bežných lehovod na predkladanie kompromisných návrhov. Zápisnica z 3. septembra je k dispozícii. Budeme považovať za schválenú v prípade, že do konca tejto schôdze, zajtra večera, do zajtra večera nebudú predložené žiadne e, zmeny. Pokiaľ ide aktuálne informácie o dialogoch a podujatiach, nie, nie sú žiadne aktuálne informácie, jedine, že by niekto mal niečo konkrétne, čo by rád prezentoval. To znamená, že prejdeme priamo k balíku cestovných služieb a asistenčným cestovným službám. Spravodajkyňou je Birgit Colin Langen. Ďakujeme za odvedenú prácu. Rada prešla tým prvým čítaním a teda schválila v prvom čítaní tento návrh. A to prvé čítanie odráža dohodu, ktorá bola uzavretá v neformálnych rokovaniach spolu s radou a je to text, ktorý aj my podporujeme. Čiže by som e, teraz odovzdala slovo pani spravodajkyni, pokiaľ ide o návrh odporúčaní do druhého čítania, schválenia v rámci druhého čítania. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Ako ste už povedali, tak e, tieto výsledky trialógu boli prijaté v júni. Medzi tým rada uzavrela eh, svoje prvé čítanie a výsledok eh, zodpovedá tomu dosť súhlasenému eh, textu. Minulý týždeň sme zaslali parlamentu tento text a zajtra budeme o ňom hlasovať. Niekoľko pripomienok k obsahu. Viete, že z dôvodu zmien, pokiaľ ide o právo v oblasti cestovania a takisto modernizácie týchto služieb, je nevyhnutné prispôsobiť starú smernicu, ktorá pochádza z roku 90. Medzičasom vzniklo veľa nových modelov rezervovania ciest, cestovných možností cez internet. Už neexistujú len paušálne cesty, ale jednotlivé momenty alebo prvky, jednotlivé elementy tej cesty celkovej môžu byť zostavené ľubovoľne zo strany klienta. Pokiaľ ide o práva cestujúcich, tie chceme posilniť touto formou nové formy rezervácie, budú teraz zavádzané a budú komplexnejšie zabezpečené tieto veci aj z pohľadu spotrebiteľa budú aj lepšie informovaní. Pokiaľ ide o rokovací tým zo strany parlamentu, e, e, osvojenie si tých click-throughs e, v kombinácii s tými bežnými paušálnymi cestami to bolo nevyhnutné a to bol ten bod sporu v rámci rokovaní s radou Ehm, najskôr nechceli na rade prijať tieto click-throughs, ale potom súhlasili, hovorilo sa tam o spôsoboch platby, o mene pasažierov alebo cestujúcich a takisto pridanie adresy. Ďalej v rámci kompromisu sme sa na tom dohodli, pretože je tam aj doložka o preskúmaní, ehm, ktorá platí po troch rokoch, teda príde zo strany komisie preskúmaniu, do akej miery ehm, musí byť prispôsobená definícia click-throughs a či sa eventuálne musí zmeniť alebo či sa musí rozšíriť Takisto sa nám podarilo zjednoznačniť a zjasniť ten text a mnohé body parlamentu z prvého čítania sme dokázali presadiť, napríklad definícia pridružených e, služieb, ktoré nespadajú do tých paušálnych ciest. E, napríklad sa tam, to sa týka napríklad prenajmu aut alebo iné veci, nejaké ubytovania. Takisto je tam jednotné právo na odstúpenie kde v prípade zvýšenia 8% v priemere tej zmluvnej ceny môže pristúpiť k odstúpeniu. Ďalej sú to lepšie podmienky, pokiaľ ide o mimoriadne okolnosti, ktoré sú zistené na mieste zo strany spotrebiteľa v prípade, že cestovná kancelária nie je schopná e, z dôvodu e, nejakých mimoriadných okolností alebo vyššej moci nejakým spôsobom zabezpečiť e, tie deklarované služby, tak potom musí ponúknuť až 3 dní ubytovania maximálne a hlavne sa to týka napríklad situácie, ktorá sa stala e, pri tom pri tej výbuchu sopky 3 roky dozadu. Ďalej, pokiaľ ide o ten kompromis, hovorili sme o tých práve troch prenocovaniach, ale nakoniec by sme mali toto pravidlo byť schopní aj nejakým spôsobom od neho odchýliť v prípade, že napríklad e, smernica, ktorá sa týka práva pasažierov leteckej dopravy, bude poskytovať dokonca viac ja sa chcem pri tejto príležitosti poďakovať eh, tak eh, tieňovým spravodajcom, ako aj predsedničke za skutočne dobrú konštruktívnu spoluprácu, za angažovanosť a eh, chcem vás poprosiť, kolegyne a kolegovia, aby ste zajtra správu odhlasovali. Ďakujem pekne. Okay, the S&D... Tieňový za SAD tu nie je. Vy to poviete, áno? E, ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, ďakujem pekne pani spravodajkyňa, pán Koferaty. Cieňový za SAD nemôže byť prítomný. Bohužiaľ, ospravedlňuje sa za svoj neúčasť a ja by som v krátkosti postupila výboru jeho posolstvo. Chce sa pán Koferaty láskavo poďakovať pani von Langen, všetkým tieňovým, ktorí boli zapojení do tohto balíčka. Bola to dlhá, náročná cesta, výsledok je pozitívny, zabezpečí viac e, transparentnosti a ochrany pre spotrebiteľov, ako aj právnu jednoznačnosť pre prevádzkovateľov. Bolo nevyhnutné revidovať e, tento rámec, ktorý upravuje zmluvy, ktoré sa týkajú balíku cestovných služieb vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali za posledných 25 rokov a vzhľadom aj na služby, ktoré sú poskytované online. Už od počiatku Európsky parlament e, vo vzťahu k tomu návrhu komisie chcel dosiahnuť spoločnú sadu pravidiel, ktoré zabezpečia primeranosť, jednoznačnosť, transparentnosť pre spotrebiteľov po celej Európe. E, samozrejme, e, nebolo dostatok času možno na to prekonzultovanie niektorých všetkých vecí medzi jednotlivými aktérmi, ale každopádne chcem zdôrazniť pozitívny výsledok, ktorý sa podaril dosiahnuť parlamentu v rámci tohto podarilo sa nám dosiahnuť vysokú mieru transparentnosti a ochrany voči spotrebiteľom a hlavne došlo k objasneniu týchto spotrebiteľských práv, pokiaľ ide o zníženie ceny, náhradu škody a správny výkon zmluvy alebo realizáciu zmluvy. Ďalej hovorím o tom, že cestovné agentúry a retailoví aktéry musia e, poskytovať všetky predmluvné informácie a štandardné formuláre skôr ako príde k uzavretiu tej normálnej zmluvy a treba si uvedomiť, že došlo tu na také uzavretie, povedzme moment, ten moment toho uzavretia je veľmi dôležitý a tým pádom sa dostávajú plné práva spotrebiteľom. Takisto to musí byť ochrana pred e, platovou neschopnosťou a takisto všetky náležité formy ochrany. E, pokiaľ ide o asistenčné cestovné služby, tak ten kompromis predstavuje uspokojivý výsledok po veľmi náročných diskusiách, hlavne pokiaľ ide o tieto asistenčné cestovné služby. Definícia bola rozšírená, tak aby zabezpečili patričnú ochranu pre všetkých cestovateľov. Parlament chce zabezpečiť preskúmanie týchto definícií do roku 2018 zo strany komisie, ktorý bude sprevádzaný v prípade potreby legislatívnym návrhom. Čiže chce to rozšíriť tam, kde to bude primerané. Kompromis, ktorý bol dosiahnutý, to sú pozitívne výsledky pre spotrebiteľov a pre podnikateľov a bude nevyhnutné veľmi pozorne monitorovať implementáciu tohto, tejto legislatívy tak, aby pozitívna harmonizácia nebola nejakým spôsobom obštruovaná a aby došlo k efektívnemu presadzovaniu práv spotrebiteľov po celej Európe. Ešte raz ďaká pani spravodajkyni a všetkým kolegom, ktorí sa podielali na tejto legislatíve. Ďakujem pekne, pani predsednička. Okay, so the ECR shadow is... Lenko Vojset, tieňová za ECR, e, nie je tu. Chcel niečo povedať Dieter? Chce sa niekto iný vyjadriť? Andreas, e, ďakujem. E, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za prácu odvedenú do posiaľ. Myslím si, že sa podarilo dosiahnuť obhajiteľný kompromis, ktorý na jednej strane zohľadňuje tie oprávnené hospodárske, ekonomické požiadavky tých poskytovateľov, tie sú v texte, a na druhej strane, ako hovorila pani kolegyňa, zohľadňuje mimoriadnu situáciu, e, mimoriadne okolnosti, ktorým sú vystavení e, cestujúci za posledné roky v Európe, ktoré musia nejakým spôsobom zohľadňovať. A kolegyne Katrin Stáler, ktorá prednášal za pána Koferatyho, tej dávam za pravdu, že sme v tejto chvíli naozaj musíme veľmi pozorne sledovať, či tú rovnováhu medzi oboma polmi, medzi oboma zaujímavými skupinami dokážeme dobre nastaviť a nastoliť a myslím si, že zajtra môžeme bez výhrad tento návrh odhlasovať. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie pripomienky? Takže zajtra to bude len jedno hlasovanie a bola tam mimoriadne dobrá tímová práca. Ďakujem pekne všetkým za veľké penzum práce. Ďakujem pani spravodajky. Len chcem pripomenúť, cestovanie po Európe je jednou z kľúčových vecí, kľúčových výdobytkov, ktoré si môžu občania vychutnať, tak povedať, aj v rámci vnútorného trhu. Čiže z pohľadu spotrebiteľa ubezpečiť sa, že akékoľvek práva alebo povinnosti alebo akékoľvek informácie, ktoré dostávajú v súvislosti s ich cestovaním, tak to je úplne predpoklad, nevyhnutnosť eh, na vnútornom trhu. A to sú chvíle, ktoré sa bytosne dotýkajú práve otázok vnútorného trhu. Ďalšia vec, eh, stanovisko, ktoré sa týka eh, rokovaní TISA, rokovania o dohode o obchode so službami, je to stanovisko. Gestorským výborom je INTA, pani Vivian Redding. Virgin Rozier je spravodajkyňou a dám Virginie slovo. Ďakujem. Merci, madame la présidente. Euh, avant... Ďakujem pekne. Poprvé, e, bohužiaľ, musíme sa veľmi poponáhľať e, v prípade tejto, tohto dokumentu. Hovorí sa o tom už niekoľko rokov, ale e, bolo treba vyhľadiť čas na preklad, na editovanie a tak ďalej, takže bojeme sa, alebo teraz snažíme sa to stihnúť Ide o dohodu, e, ktorá sa týka približne 50 e, krajín, ktoré predstavujú veľkú časť hospodárstva na svete, čiže tieto rokovania sú veľmi dôležité a e, tie rokovania, ktoré momentálne vedie aj USA ako TTIP alebo pre pacifické partnerstvo e, sú tiež s týmto, čo týka dôležitosti, e, prepojené. Treba, aby navzájom to bolo dobre integrované, aby teda e, výsledok bol E, navzájom kombinovať, len tak by som povedal. Poprvé, ak, e, čo sa týka kritík, ktoré e, padli v prípade iných týchto dohôd, napríklad v súvislosti s transparentnosťou, tak tu vieme že napríklad e, v prípade tej poslednej dohody tam bol Wikileaks a až to vlastne prinútilo komisiu ako na transparentnejším spôsobom, čo je istým spôsobom škoda a práve v tomto e, prípade e, vlastne tá transparentnosť ešte nebola úplne dostačujúca zo strany komisie, pokiaľ ide o tie rokovania na úrovni VTO. A v mojom dokumente som aj napísala, že ak je to rokovanie transparentnejšie, je to vždy e, pozitívny faktor. Pokiaľ ide o liberalizáciu služieb, má to ešte pre celú e, Európu, aj malo to e, v minulosti, takže pokiaľ chceme mať verejnú diskusiu, ktorá je pokojná, práve preto je tá transparentnosť veľmi dôležitá. Čo sa týka cieľov dohody. Potom sú tu rôzne prekažky a negociátori by mali hlavne mať E, na pamäti e, to, aby tie podmienky boli rovnaké pre všetkých, aby tu bola ochrana e, našich spotrebiteľov aj životného prostredia všetko to, na čo nám v európskom priestore záleží. Pokiaľ ide o tieto dohody v oblasti služieb, ten prístup by mal byť vždy recipro, na sklade reciprocity nastavený a e, treba, aby krajiny prijímali také Eh, legislatívne opatrenia, ktoré sú vo verejnom záujme. Samozrejme, treba mať eh, eh, isté červené línie, napríklad verejné služby, tie by mali byť vyňaté z pod rozsahu pôsobnosti tohto, tejto dohody. A potom sú tu tie negatívne zoznamy, tzv. teda to sú zoznamy, ktoré sú zacielené na služby, ktoré nie sú zahrnuté v tej dohode. Podľa mňa ten prístup nie je úplne správny, mali by sme mať skôr pozitívne zoznamy, teda tie sektory služieb, ktoré práve že spadajú pod e, danú dohodu. Potom zájemné uznávanie e, profesionálnych kvalifikácií a špecifické e, vylúčenie niektorých profesí, ako napríklad sektor audio, vizuálnom, respektíve kultúrnom. Pripravíme viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré idú týmto smerom. Máme tu lehotu na pozmeňovacie návrhy, to je 14.10, teraz o 2 dní, o 12.00. a ak budú nejaké návrhy od kolegov, tak pozitívne to budem e, vnímať. Budeme o tom hovoriť na stretnutí aj tieňových správodajcov, aspoň dúfam, na, e, ďalšej, e, na ďalšom stretnutí v Štrásburgu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďalej kolegyňa z EPP. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za prácu pani spravodajky. Ako sme už počuli, naozaj času nie je v veľa a čo sa týka mojej pozície, našou úlohou by nemalo byť e, iba e, tie záväzky, ktoré už máme z minulosti nejakým spôsobom e, na novo reformulovať, ale treba vytvoriť nové príležitosti, novú situáciu. V rámci jednotného trhu e, treba teda vytvoriť nové príležitosti, o to ide. Podľa mňa potrebujeme dosiahnuť to, aby sa do tejto dohody začlenili aj nové iné služby, ako, než ako tomu bolo doteraz. E, podľa nás inovácie sú veľmi dôležité práve v súčasnom hospodárstve a e, práve tento koncept e, by mal byť nejakou dôležitou súčasťou tejto dohody. Pokiaľ ide o digitálny jednotlý trh, podľa mňa cezhraničné toky dát, to je vlastne úplný základ digitálneho hospodárstva a je veľmi dôležité práve toto, ak chceme posilniť hospodársky rast vo všetkých sektoroch hospodárstva, vrátane malých stredných podnikov. Tieto záväzky by sa mali aplikovať v rámci všetkých sektorov služieb, ktoré spadajú pod danú dohodu. Na záver by som chcela povedať, že by sme mali vytvoriť e, teda, pardon, nevytvárať také pravidla, ktoré by vytvárali nové e, nejaké prekažky pre poskytovateľov služieb, napríklad pokiaľ ide licencovanie. Čiže návrh stanoviska podľa mňa je, e, má dobrú štruktúru, samozrejme pripravíme aj nejaké pozmeňovacie návrhy, aby sme ešte doplnili súčasnú štruktúru a aby to stanovisko bolo spôsobom skompletizované z nášho pohľadu. Dúfam, že aj pani spravodajkyňa ocení tieto najmä navrhované zmeny a tešíme sa na dobrú spoluprácu s pani spravodajkyňou. Ďakujem pekne. Thank you, that's extremely clear. And for the ECR... Ďakujem pekne. Ďalej eh, kolega z ECR, Dan Dalton. Ďakujem pekne. Emma McClarkin je naša tenová spravodajkynia, takže táto dnes nemôže byť, preto vystupujem na miesto. Nechci, že chceme poďakovať pani spravodajkyni za jej stanovisko. Bohužiaľ, nesúhlasíme eh, s tým, aký, aký smer sa navrhuje zo strany Európskeho parlamentu. Sú to samozrejme témy, ktoré sú dôležité, ale tie priority, ako sú tam nastavené, sú podľa nás nesprávne pokiaľ ide o otváranie nejakých nových e, služieb. A je to vlastne istým spôsobom paralela aj k tej vnútornej diskusii, ktorú máme v rámci Európy, pokiaľ ide o vytvorenie e, jednotného digitálneho trhu pre služby. A zdá sa, že tento, túto bitku keby sme dávali aj smerom e, von. My, ak chceme mať naše štandardy zachované do budúcna, ekonomické a tak ďalej, tak musíme sa otvoriť e, aj e, trhom iným ako našim európskym a e, to platí najmä, ak chceme mať pracovné príležitosti pre mladých ľudí a tam častokrát tie ekonomické alebo sociálne modely sú iné ako u nás. Čiže pokiaľ ide o harmonizáciu obchodných pravidel, odstraňovanie zbytočných obchodných prekážok a tak ďalej, tým sa otvárajú nové príležitosti pre malé a stredné podniky, najmä v EU. Tie najmä ťažia z takýchto obchodných e, dohôd. To sú práve tie firmy, ktoré častokrát nemajú prístup na trh, pokiaľ takáto dohoda nie je. 70% e, nášho hospodárstva momentálne sú služby a 90% nových pracovných príležitostí takisto do budúcna budú služby. A tu máme príležitosť e, stať sa súčasťou nejakého systému, ktorý vytvára štandardy pre služby na celom svete a iba tak e, budeme môcť aj do budúcna byť konkurenceschopní e, voči napríklad e, našim rivalom z Ázie alebo iných regiónov. Ja súhlasím s tým, čo pani spravodajkynia hovorila o transparentnosti. Naozaj v prípade napríklad T-typu sa tento princíp nerešpektoval, ale treba pamätať aj na to, že aj komisia nakoniec dosiahla istý pokrok, pokiaľ ide o T-typ napríklad. Napríklad tá toho full exposure, e, samozrejme sú veci, ktoré v tej dohode e, nemôžete dať e, verejne alebo uverejniť do takejto dohody, ale transparentnosť je dôležitá v niektorých oblastiach. Je to relevantná otázka, ale nemala by to byť nejaká naša najdôležitejšia otázka. Tie vecné otázky sú dôležitejšie ako iba transparentnosť. A potom nejaké E, vylúčovania regulovaných profesí alebo služby verejného záujmu. To sú také veľmi veľké zovšeobecnenia, podľa mňa, ak sa teraz do tej zmluvy dostane, do tej dohody, tak už bude potom neskoro s tým niečo e, robiť. A najmä audiovizuálny sektor, to je niečo, čo je najviac na prospech Európskej únie, pokiaľ sa to zahrnie práve do tejto dohody. Čiže netreba to moc zo všeobecňovať. Nehovorím, že všetko má byť samozrejme na stole. Napríklad súhlasím, že tam sú tie bežné výrady, pokiaľ ide o verejné služby, E, zo strany napríklad záväzku alebo ten stencil v prípade ratchet closes a v tomto e, zmysle e, to môžem podporiť, ale toto sú veci, ktoré sa dohodli alebo vyriešili už aj v predchádzajúcich dohodách o voľnom obchode iným spôsobom tak to by to malo byť aj do budúcna. Pokiaľ ide o článok 14 GATU, tak ten fungoval dobre a aj interpretácia tohto článka v prípade judikatúry VTO funguje dobre. Čiže ak pani spravodajka by mohla povedať, e, či sa niekedy stalo, že niekto nemohol prijať dobre e, rozhodnutie, napriek tomu, že tam táto výnimka bola uvedená, tak to by som raz počul. Takže zopakujem to, TISA je istá príležitosť a naozaj my musíme e, to nejakým spôsobom reflektovať. Čiže mali by sme byť skôr optimistickí a entuziastickí a nie nejaký pesimistický alebo uzavretý do seba. Hlavne, aby tá, aby tá dohoda pokrývala toho, čo možno najviac. E, za liberálov niekto chce vystúpiť? Nie? Zelený? Nech sa páči. Judith? Ďakujem. Ešte, pardon, hovorí predsednička, prepačte. Najprv kolega De Jong, až potom vy, ospravedlňujem sa. Ja si myslím, že máme asi podobný názor, takže jedno, kto z nás vystúpi ako prvý, ale dobre, vystúpim prvý ja. Tiež sa chcem poďakovať pani spravodajkyni e, Rozier za e, túto, e, za toto stanovisko. Tiež si myslím, že sa táto správa vyberá dobrým smerom. Tiež ten dôraz na transparentnosť, s tým môžem iba súhlasiť. Keď sa spýtate Eh, ľudí na ulici, čo to je TTIP, alebo čo ich napadá. Keď im toto poviete, tak eh, ak niekto vie vôbec, o čom eh, hovoríte, tak skôr ich tá transparentnosť napadne. Ale keď poviete slovo TISA, tak nikto vôbec nevie, že taká vec existuje. Čiže treba ešte posilňovať verejné alebo také všeobecné uvedomovanie si toho, o čom tu vlastne hovoríme, pretože tie dôsledky budú sa nakoniec týkať všetkých. Takže transparentnosť je naozaj veľmi dôležitá a súhlasím s pani spravodajkyňou Rozier, v tom, čo ho hovorí. Potom, pokiaľ ide o niektoré priority našej skupiny, treba povedať, že my sme si všimli, že viaceré krajiny tieto, túto dohodu e, podpíšu, ale nie sú tam napríklad rozvojové krajiny zahrnuté a tie majú veľmi ťažký prístup e, k tomu, čo sa deje, pričom ovplyvňuje to ich pozíciu na svetových trhoch. A sú tu viaceré body, ktoré podľa mňa sa e, týkajú Európskej únie, mali by sme sa, mali by sme sa im venovať. Poprvé súhlasím s tým, že mali by sme mať tu isté nejaké zábezpeky, pokiaľ ide o služby verejného záujmu. Mohli by sme mať aj pozitívny zoznam, dáva to svoju logiku, ale Nemalo by to byť, e, nemal by to byť nikdy nejaký definitívny zoznam. To je nevýhoda pozitívneho zoznamu, e, že keď tam niečo e, vynecháme, tak potom už na to neskoro to tam dodatočne dodávať. Takže to je taká možná nevýhoda, pokiaľ je tieto služby vo verejnom zájme. Čiže takýto tam, ktorý by bol nie vyčerpávajúci. A potom to, čo hovoril aj kolega z ECR, to sú tie ratchet clause, tie by sa nemali týkať takého, takéhoto, takéhoto druhu služieb. Toto vidíme častokrát v našich členských štátoch, že to, čo niekedy bolo privatizované, nevždy funguje dobre. Nebudem vám teraz hovoriť, aké máme problémy napríklad u nás v Holandsku e, s vlakmi, ktoré boli privatizované, ale ak existuje nejaký politický vývoj, skôr správa smerom, e, správa smerom doľava a jedno, s kým sa rozprávate momentálne, v Holandsku, tak e, e, naozaj ľudia možno žili, či je takéto, takéto niečo dobrá možnosť pre našu krajinu. A nebolo by dobre, keby sme e, stratili túto možnosť vyjadrovať sa e, k týmto otázkam na medzinárodnej úrovni. Potom malé stredné podniky, tu sa hovorí o tom, že oni majú konkrétne jednu takú otvorenú otázku, o tom sme častokrát hovorili aj na IMCO, sú tu témy, ktoré pod GAC možno spadajú, ale v rámci TC spomenuté nie sú. A to je práve otázka malých stredných podnikov, takže možno, že tie by mohli teoreticky na TISu aj istým spôsobom doplatiť a preto tejto téme sa tam treba ešte venovať. Posledná vec. Súhlasím, že takáto dohoda by mohla mať dopad aj na práva pracujúcich a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby základné pracovné štandardy alebo normy e, Medzinárodnej organizácie práce ILO boli ratifikované a rešpektované všetkými signatármi e, tejto dohody a tak by to malo byť uvedené aj v samotnej dohode. Tých bodov mám viac, ale v zásade podporujem pravdajkyňu a nejaké detaily si nechám na pozmeňovacie návrhy. E, ďakujem pekne. Teraz Julia Reda. Prepašte, že som si to pomýlila, to poradie. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni takisto, nielenže nám poskytla napríklad e, neformálny preklad toho textu, pretože naozaj tie lehoty sú veľmi tesné. A tiež za to, že tak veľmi citlivo vnímal otázku transparentnosti. U nás v Berlíne sme mali tento víkend 250 tisíc ľudí, ktorí e, protestorovali proti T-typu a proti SITE a teda áno, proti týmto dvom dohodám a e, je tam celkový taký dojem, že verejnosť nemôže Eh, ovplyvňovať tieto dohody, ako keby sa im to vymakalo, vymykalo eh, z eh, pod kontroly, takže o to dôležitejšie je, aby sme my v parlamente tieto diskusie ovplyvňovali, aby ľudia mali aspoň takýmto nepriamým pocitom, že majú dosah na tieto rokovania. Treba mať isté červené línie a jasne povedať komisii, že pre nás niektoré veci nie sú negociovateľné a že niektoré veci by mali aj prípadne viesť k uzavretiu alebo ukončeniu rokovaní, pokiaľ ním nebude dosiahnutá dohoda. My si ceníme a vítame ten celkový prístup spravodajkyne, ale pokiaľ je tie verejné služby, tam by sme to ešte viac zdôraznili. Naozaj zahrnutie verejných služieb do rokovanie o TISA, to by tam vôbec nemalo ani sa o tom hovoriť, o takejto možnosti. A návrh e, správy z výboru INTA od pani Erding bol E, uverejnený a ten text, ktorý má ona, je podľa nás trochu precíznejší v tom mysle, že sa tam vylúčujú tie verejné služby a je to bližšie k tomu, čo povedal parlament aj pokiaľ ide uznesenie TETI, takže nemali by sme sa e, nejako od toho vzdialovať a mať nižšie nároky. Pokiaľ ide verejné obstarávanie, súhlasíme s bodmi, ktoré pani spravodajkynia povedala, ale myslím si, že sme mali aj dodať, že aj poskytnutie a poskytovanie trvalo udržateľného obstarávania by tam mali byť niekde dané. Pokiaľ je pozitívny zoznam, súhlasíme, ale malo by jasne povedané, že ten pozitívny zoznam by sa mal týkať aj e, prístupu na trh, aj toho národného e, prístupu a pokiaľ e, ide o to, že my sme tu na výbor IMCO, tak o to viac by sme mali zdôrazňovať otázku elektronického obchodu e-commerce. E, o tom sa hovorí aj na výbore LIBE, ale sú tam otázky vyslovene týkajúce sa e, toho, aby v rámci e-commerce mali e, spotrebitelia rovnaké právo aj online, tak ako ich majú offline. K tomu tiež pripravujeme nejaké pozmeňovacie návrhy. Myslíme si, že interoperabilita a prístup k službám e-government by sa tam tiež mali niekde spomenúť. A posledná vec, e, negociácie TISA by nemali podkopávať princíp e, neutrality webu a mali by sa spečiť, že používateľia internetu môžu používať a e, modifikovať e, prípadne terminály alebo iné zariadenia, e, ktoré sú inštalované za účelom používania internetu. Takže toto sú také naše čiatočné výrady, alebo všeobecnosti podporujeme pani spravodajkyňu a tešíme sa, že naďalej budeme pracovať na tejto správe. So I have on my speakers list Mark. Takže Mark Tarabella, ešte niekto iný chce vystúpiť v tejto téme? tak potom Mark ako posledný na zozname rečníkov. Ďakujem pekne, pani predsednička. To tiež nie je prekvapujúce, že súhlasím s tou všeobecnou filozofiou, o ktorej tu hovoril spravodajkyňa. E, prvé úvahy sú také dosť silné, ale musím povedať, že občianská spoločnosť ako pojem sa mi nepáči, pretože do tu predstavuje občianskú spoločnosť. Lepšie hovoriť zúčastnené strany stakeholders, Ehm, my sme súčasťou občianskej spoločnosti, ale jednoducho máme jednoznačnú e, povinnosť e, a potom e, v každom volebnom období niekto iný preberá túto zodpovednosť. Ale občianská spoločnosť, dobre vy, či cestujete e, doma napravo alebo naľavo, to je jedno, sú to pravidla, ktoré musia rešpektovať všetci. A keď hovoríme občianská spoločnosť, tak prehlbujeme tú dieru medzi tým, čo sa hovorí na úrovni politickej a čo si myslia občania. Takže ja by som to nahradil stakeholder zainteresovanej strany. Takýto pozmeňujúci návrh predložím, ale E, všetci hovoríme občianská spoločnosti, že to nie je len na, mango, e, e, na Margo spravodajkyne. Verejné služby a služby o všeobecnom záujme sú zásadné pre Európsku úniu. Je to zásadné. Jednoducho tu môžeme použiť definíciu ako verejné služby sloboda členských štátov vybrať si, ako budú reglementovať na rôznych úrovniach, ako budú zabezpečovať a financovať verejné služby. To je dané zmluvou a e, myslím si, že tu by sme takisto mali patrične oceniť a nepodriť to v tomto texte. Po tretie, pozitívny zoznam, súhlasím s tým. Zadefinujme si to, čo môže byť predmetom hospodárskej súťaže na trhu a potom služby, ktoré si myslím, ako napríklad zdravotníctvo. Ja si skôr myslím, že taký ten európsky model lepší, že keď ste chorí, tak máte prístup e, do nemocnice. Nechcem americký systém, keď Európania, keď idú do Ameriky a nejaké dieťa alebo študent sa v Spojených štátoch e, poraní, tak potrebuje funkčnú kartu víza, aby sa dostal do nemocnice. Tento systém nechceme my v Európe. E, takže členské štáty, a v každom prípade teda, čo sa týka Eh, komercializácie určitých služieb, tu by sme mali zabezpečiť určitú ochranu služieb eh, pre všetkých, napríklad zdravotníckých služieb. A potom nová smernica o, um, o verejnom obstarávaní tu musíme takisto zadeterminovať, stanoviť, e, ako to bude prebiehať. A jasné, že musíme zachovať kapacitu orgánov štátnej správy zorganizovať sa podľa vlastných predstav. Pán Šva, pani Gebart, e, pani Reda, predtým to bol pán Krocma a pre všetkým pani Roller Eh, mám na mysli eh, situáciu v Nemecku. Je dôležité, aby napríklad distribúcia eh, mm, vody, kanalizácia, elektrina a toto si zabezpečoval štát, alebo teda úroveň miestna, regionálna podľa svojich predstav. To je bod C3 vzájomné uznávanie profesionálnej kvalifikácie. To je zásadná téma, ale tu takisto treba dať pozor na to, aby sme mali naozaj rovn- skutočnú ekvivalenciu. Zobrem príklad opäť zdravotníctvo, zdravotnícky personál, e, ktorý prichádza z iných krajín, aby sme im príliš rýchlo neuznali ekvivalenciu vzdelania, keď možno to vzdelanie nie je ekvivalentné e, Samozrejme, zdravotníctve je to viditeľnejšie ako v iných oblastiach, ale je zásadné mať naozaj pomerne vysoké požiadavky, ak žiadame od nejakej zdravotnej sestričky. Zdravotníctvo je dobré, chceme, aby zdravotná sestrička mala určitú úroveň, tak potom aj nemôže konkurovať niekto, kto má menej zručnosti, je menej vzdelaný. Uh, a potom dôvera spotrebiteľom, e, spotrebiteľov v internetový trh. Je pravda, že digitálny trh má v dnešnej dobe trošku problémy e, naozaj fungovať, e, pretože sú tu rôzne náklady a takisto aj spotrebiteľa nedôverujú veľmi tomuto trhu, takže treba podporovať napríklad aj rovnakú ochranu teda na trhu riadnom trhu a trhu digitálnom. Ďakujem pekne. Would anybody like? Chce sa ešte niekto vyjadriť? Niekto iný? Takže slovo vraciame spravodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam za pripomienky a netopesovo očakávam vaše pozmeňujúce návrhy, aby sme o nich mohli diskutovať e, v pozitívnom duchu. Určite budeme mať e, diskusie. Vidíme, že nás ešte čaká kus práce. Len chvíľočku. Je ťažké počúvať aj vás, aj tlmočenie. Ak by ste mohli trošku ďalej od mikrofónu hovoriť. Dobre, opakujem. Takže Pozmenujúce návrhy prediskutujeme to s kolegami v Strasburgu, dúfam, na najbližšou plenárkou, takže e, čakám vaše pozmenujúce návrhy do 14. oktobra, budúci štvrtok na poludne. I understand that the Commission would like to take the floor. Pokiaľ viem, tak komisia sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som vedúci útvaru koordinácia politik DG obchod. Chcel by som kratučko zareagovať na to, čo tu zaznelo. Chcem sa pre všetkým poďakovať o váš záujem o tieto rokovania, poďakovať aj pani spravodajkyni za jej správu. Mimochodom, čo sa týka takého hlavného smerovania toho, čo je v tejto správe, na tom sa zhodneme Dôležité je pripomenúť hospodársky význam služieb v Európe a možno v práve by sme to mali viac zdôrazniť. 73% hospodárstva, hovoríme tu o e, niekoľkých miliardách, stovkách miliard e, obchodnej bilancie, čiže možno by sme to tam mali viac zdôrazniť a ak by sa to viac využívalo, tak by sa lepšie dali využívať aj tie odstranené prekažky medzinárodného obchodu a tak pani spravodajkynia spomenula aj potrebujeme zabezpečiť korektnú hospodárskú súťaž. Európsky trh je pomerne otvorený, čo sa týka poskytovateľov služieb zo zahraničia, čo neplatí rovnako o všetkých e, trhoch, takže to je dôležité pripomenúť aj pri rokovaniach, napríklad o TISA. Druhá téma, aký je cieľ rokovaní o službách? E, cieľom je pre všetkým otvoriť trhy, zabezpečiť to, aby naše hospodárske subjekty mohli ísť na cudzie trhy a po druhé zabezpečiť e, to, aby nedošlo k diskriminácii. To všetko my neutočíme napríklad na otázku reglementáciu služieb. Ako náhle akceptujeme, že nejaký zahraničný hospodársky subjekt môže prísť na náš trh, tak e, bude musieť vždy dodržiavať celú legislatívu, národnú legislatívu či európsku legislatívu, to je samozrejme. Takže tu nejde o to, že by sa znížila miera ochrany napríklad práv pracujúcich, ako tu zásne, alebo práv spotrebiteľov. Toto všetko, všetká regulácia, reglementácia platí, naďalej musí byť rešpektovaná a každý účastník ty sa bude e, musieť splňať podmienky tejto reglementácie, ako práva, tak aj povinnosti. Čo sa týka verejných služieb, je jasné, že verejné služby, či už sú to aktuálne alebo budúce, tie sú mimo tejto dohody, takže doteraz sme nikdy, nikdy neakceptovali e, záväzky v oblasti verejných služieb v našich obchodných dohodách. E, začali sme GAC alebo aj bilaterálnymi dohodami a ty sa, to bude o tom istom, žiadna výnimka. Čo sa týka e, rozsahu pôsobnosti, hovorili ste skôr, že preferujete pozitívny zoznam. To, čo je v TISA, je podobné ako pri TIPS to znamená, je to hybridný zoznam. Všetko, čo sa týka prístupu na trh, uviesť, ktoré služby budú prístupné zahraničným hospodárským subjektom a bude tu pozitívny zoznam, to znamená jasne sa tu uvedie, pre ktoré služby akceptujeme na našom území iné subjekty a tie, ktoré na tomto zozname nebudú uvedené, pre týchto možné nie. To isté platí aj pre tzv. nediskrimináciu alebo národné zaobchádzanie. Tam bude negatívny zoznam. Tento prístup prístup e, schválil Európsky parlament aj v súvislosti s TTIPom, pretože tento prístup bol akceptovaný v rámci uznesenia parlamentu o TTIP z júla. A na záver ešte, čo sa týka práva na vlastnú legislatívu, všetko, čo súvisí s ochranou súkromného života, ochranou osobných údajov, e, toho sa táto dohoda dotýkať nebude. A čo sa týka transparentnosti, vieme, že je dôležitá a s tým súhlasíme. Doteraz sme všetky dokumenty, čo sa týka rokovania o TISA, dali k dispozícii parlamentu. Je pravdou, že prístup k tým citlivejším dokumentom je vyhradený pre členov monitorovacej skupiny v rámci INTA, ale ostatné dokumenty sú dostupné všetkým europoslancom e, je tam špecifická stránka TISA na e, stránke Európskej komisie, ktorá je prístupná verejnosti a tam v podstate Európska únia v rámci týchto rokovaní podala prvé výberové konanie, to je už zverejnené. To je veľmi dôležité, pretože tu práve v podstate hovoríme o tom, čo súvisí s verejnými službami Eh, čo sa týka transparentnosti, to ešte nie je moje posledné slovo. Tento týždeň alebo začiatkom budúceho týždňa komisia vydá oznámenie ohľadom novej stratégie obchodného styku a jedna časť tejto stratégie, alebo zásadná časť, rieši práve otázku transparentnosti, takže samozrejme nechám nášho komisára, aby to vysvetlil v budúcich najbližších dňoch. To určite bude mať dopad aj ohľadom transparentnosti v rokovaniach OTISA. Ďakujem za pozornosť.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 Um, so we're moving on to the leg- Takže poďme na um, období, teda čas legislatívnej kontroly a uh, jedna z vecí, ktorá spadá do kompetencie IMCO, sú otázky mm, jedného, jednotného kontaktného miesta, ktoré boli vytvorené v rámci smernice o službách, ktoré majú pomôcť podnikateľom aj spotrebiteľom lepšie pochopiť jednotlivé práva a povinnosti, ktoré majú pri obchodovaní na vnútornom trhu. Juro Chambern nedávno robil štúdiu o tom, ako fungujú tieto jednotné kontaktné miesta. A s veľkým potešením môžem privítať e, generálneho tajomníka tejto organizácie. Je to malá miestnosť, nie veľmi praktická, ale zle sa okrem toho aj po nej chodí. Stoličky sú nízke, všetci sme ďaleko ale v každom prípade vítame pána Abusíneho, ktorý nám odprezentuje túto štúdiu aj zástupcu komisie riaditeľa pre elektronickú modernizáciu vnútorného trhu v rámci generálneho riaditeľstva pre hospodársky rast. E, dostaneme výsledky tejto štúdie a potom dostane slovo pána Buncini, aby nám predstavil výsledky toho, ako e, robili kontrolu e, a aké odporúčania z toho vyvodili. Takže tešíme sa na diskusiu o tom, čo teda funguje dobre a čo je potrebné ešte vylepšiť. Kler má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som rada, že som mohla prísť dnes medzi vás a spolu e, predsedať tejto téme Zero Chamber. E, jednotné kontaktné miesta to je také najhmatateľnejší výsledok pre podnikateľskú obec smernice o službách. Jeho cieľom bolo zjednodušiť administratívne náklady a administratívne administratívne prostredie, e, skrátiť čas potrebný pre podniky na to, aby e, ktoré potrebu podniky na riešenie otázok, ktoré súvisia s dodržiavaním predpisov. A tieto jednotné kontaktné miesta som rada, že prišiel aj kolega a poinformuje nás o pokroku. Komisia si uvedomuje a myslím si, že preto sme tu dneska aj z Rošam e, si uvedomuje, že podniky porovnávajú jednotné kontaktné miesta nie podľa toho, čo je v smernici, ale podľa toho, čo potrebujú. A oni potrebujú praktické nástroje, ktoré im pomôžu. Komisia to už zistila v rámci prvej štúdie, ktoré sme robili v roku 2012 o jednotných kontaktných miestach a potom sme sa následne snažili zaujať integrovanejší prístup a dať vyššie ambície jednotným kontaktným miestam tak, aby naozaj e, vychádzali e, v ústrety potrebám podnikov. E, nemodernizovali sme smernicu, ale máme chartu s členskými štátmi a v charte sa zameriavame na tri oblasti. Poprvé, rozšírenie rozsahu tých služieb, ktoré ošetrujú jednotné kontaktné miesta, čiže nie iba povolenia, licenčné postupy, tak ako je to v smernici, ale aj ďalšie oblasti ako otázky sociálneho zabezpečenia, DPH a ďalšie veci, ktoré podnikateľov zaujímajú. Druhá vec, ide o prekonanie technických problémov pri poskytovaní takýchto postupov. Elektronicky je dôležité, aby podniky mohli elektronicky a rýchlo e, robiť potrebné úkony a po tretie jednotné kontaktné miesta by mali byť e, viacjazyčné a ľahšie použiteľné. Takže kolegyňa povie niekoľko slov o tom, ako to vníma komisia a potom e, pani Bruciny z Eurochambers bude hovoriť o e, tom, ako oni prispeli do štúdie a pani predsednička, potom sme samozrejme k dispozícii na diskusiu, vypočujeme si radi od poslancov členov tohto výboru ich pripomienky a eventuálne zodpovieme na ich otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem, Claire. Nemáme mikrofón. Cieľom eh, PSC štúdie bolo zistiť, aká je aktuálna situácia jednotných kontaktných miest, ak to porovnáme s tým, čo je v charte. A teda zisťovali sme také dva aspekty charty. To znamená poprvé dodržiavanie smernice o službách, to je tá povinná časť, a potom následné činnosti, eh, PSC, eh, plnenia charty v tej dobrovoľnej časti testovali sme jednotné kontaktné miesta, to robil Eurochamber, ale potom tu bol ešte jeden ďalší aspekt, e, čo sa týka jednotných kontaktných miest. Chceli sme zistiť, ako je to prepojené na iniciatívy elektronickej štátnej správy jednotlivých členských štátov a preto to komisia zaslala dotazníky všetkým členským štátom a podľa odpovedí uh, sme potom viedli, Eurochamber robila uh, e, interviu s uh, Nemeckom, Chorvátskom, Dánskom a Polskom e, s cieľom získať viac informácií o tom, ako jednotné kontaktné miesta sa stali súčasťou stratégie elektronickej štátnej správy. Zároveň sme chceli aj zistiť, ako členské štáty riešia také otázky ako kina enablers, ako elektronické podpisy, elektronická identifikácia a ako, či sa to dá používať, či to môžu používať aj zahraniční užívateľia. 17 24 členských štátov vnímajú jednotné kontaktné miesta ako súčasť stratégie elektronickej štátnej správy, čo je veľmi dobré podľa nás, pretože to môže posilniť jednotné kontaktné miesta namiesto toho, aby boli vnímané len ako samostatná iniciatíva. Čo sa týka e, kontrol, tu sme mali štyri scenáre, ktoré sme otestovali v stavebníctve, potravinárstve, v reštauračných službách a osobnej starostlivosti. E, kontroly ošetrovali na jednej strane, ako fungujú jednotné kontaktné miesta vo vlastnom členskom štáte a zároveň testovali aj iné jednotné kontaktné miesta v iných členských štátoch. Cap Gemini a Eurošambr vyhrali v podstate a robili túto štúdiu. Čo sa týka kvality a dostupnosti informácií, to sa týka predovšetkým miery dostupných informácií alebo informovanosti, štruktúrovanosti informácií a toho, ako ľahko sa užívateľia môžu vyznať na webovskej stránke, čiže ako ľahko sa e, používa prehľadač napríklad. Hlavným zistením je, že tu veľký rozdiel medzi tým, že na jednej strane sú informácie o všeobecných požiadavkách, tu vidíte 71 e, registrácie podnikov prebehlo veľmi dobre, ale pre všetkým špecifické informácie pre sektor povolenia, licencie tu mnohé členské štáty mali, e, mnohé členské štáty neposkytujú všetky informácie o týchto veciach, buď sú tam chýbajúce alebo neúplné informácie, alebo nie sú prispôsobené potrebám užívateľov. Takisto sme zistili, že ak sa členské štáty rozhodli zorganizovať ich webovské stránky podľa životného cyklu podnikov, tak mali oveľa lepšie výsledky ako tie členské štáty, ktoré postupovali inak. Vidíte, že najlepšie si počínali Luxembursko, Cyprus a Irsko v tomto ohľade a najhoršie si počínali Grécko, Rakúsko a Nemecko. A je tu obrovský rozdiel medzi tým, kde máte uh, miera inf- dostupných informácií iba 53% a toho, ako ľahko sa naviguje po stránke, je to 68%, čiže veľký rozdiel transakcionalita elektronických postupov. Toto kritérium sa týka nielen dostupnosti elektronických postupov, ale aj miery transakcionality, to znamená, do akej miery je to naozaj elektronický postup. Takisto sme pozreli, aké sú tu nástroje na platby a nástroje na vysledovanie e, celého postupu zaznamenal sa určitý pokrok, ale opäť je tu aj mnoho miesta, ešte mnoho možností na zlepšenie 61% priemere, veľký rozdiel medzi členskými štátmi, ak si obete Estonsko, Norsko a Švedsko, tí získali viac ako 80% tejto oblasti, zatiaľ čo 61% bol priemer a tí, ktorí si počínajú najhoršie, tam naozaj bodovali veľmi nízko. E, takisto teda elektronické vyplňovanie. Žiadali sme kontrol, aby zistili aj do akej miery sú veci, online, či online sú iba informácie, či iba jednosmerné transakcie, to znamená, môžete si stiahnuť dokumenty, vytlačiť, podpísať, ale musíte ich poslať riadnou poštou. A či potom je možné takéto veci poslať mailom, alebo či naozaj sa celú transakciu dá spraviť na internete, konkrétne s nejakým orgánom. Takisto sme zistili, že čo sa týka transakcionality elektronických postupov, sú to obrovské rozdiely medzi veľmi všeobecnými postupmi pre registráciu podnikov, ktoré sú k dispozícii, ale pre všetky na miestnej a regionálnej úrovni e, tam nie všetko je vždy k dispozícii online. Tretie kritérium to je to kritérium, ktoré dopadlo najhoršie, 41% len a tým je dostupnosť pre e, užívateľov zvonka. E, tam boli viaceré veci zohľadnené. Na jednej strane sme sa pozreli na uzatvorenie e-postupov, pokiaľ ide o tých užívateľov zvonka, pokrytie jazykové, teda mimo jazykové EU a takisto poskytovanie tých služieb v rámci tejto časti. To je veľmi dôležité ustanovenie, ktoré je aj obsiahnuté v smernici o službách Vidíme, že je k dispozícii stále viac informácií v iných cudzích jazykoch. Z tohto pohľadu naozaj členské štáty sa snažia naplniť eh, dobrovoľné kritérium charty. Bohužiaľ, kvalita informácií nie je vždy primeraná a nie všetky informácie sú k dispozícii v cudzom jazyku. Ďalej sme zaznamenali, že je tu značné zlepšenie zo strany členských štátov, pokiaľ ide o rozlíšenie medzi eh, zriadením a cezhraničným poskytovaním služieb celkovo a hlavne teda tie elektronické postupy, ktoré sú poskytované zahraničným užívateľom, tak tie zaostávajú. Potom sme sa zaoberali výkonovými alebo výkonnosťou takýchto cezhraničných služieb. Tam vidíme značné rozdiely, pokiaľ ide o to, čo je k dispozícii z pohľadu národného poskytovateľa služby trčej dispozícii pre cudzieho alebo zahraničného poskytovateľa služby, pretože mnohé postupy sú k dispozícii pre toho národného, ale nie pre tých zahraničných. Keď sa pozrieme na kritérium PSC, ktoré sa týka užívateľskej stránky, týka sa to disponibility, kvality, jednoduchosti používania a rýchlosti používania, tam sú tiež rozdiely, hlavne pokiaľ ide o tie asistentské služby, mnohí tí účastníci toho mystery shoppingu hovorili o tom, že je tu veľká fluktuácia v kvalite medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o, týchto, o tieto pridružené služby a hlavne pokiaľ ide o tieto asistované služby, tak eh, tí zahraniční ich môžu využívať o 50% menej a to väčšinou z dôvodu, že nie sú k dispozícii v tom cudzom jazyku. Takisto účastníkom tohto prieskumu bolo, bolo pre nich ťažké odhadnúť čas a úsilie, ktoré treba verovať na, na vyplnenie takýchto vecí online. Keď sa pozrieme na ten, ten výkon tých PSC, tých kontaktných uh, servisných bodov na takomto grafe, tak vidíme, že to nie je príliš dobré. Sú len dva členské štáty, ktoré majú priemer nad 75 a bohužiaľ dva členské štáty, ktoré sú na úrovni menej ako 40 to sú percentuálne hodnoty, ktoré boli skonzultované, prekonzultované s členskými štátmi. 40% znamená, že máte slabý výkon, na 75 máte dobrý výkon a všetko, čo je medzi tým, tak to je priemerné, priemerný výkon. To je práve najväčší podiel tých členských štátov. Keď sa pozriete na tento systém ohodnotenia alebo skorovania, porovnáte ho s predchádzajúcim, Nedá sa to jednak jednej porovnávať, pretože je tam e, iná, váhova, iná váha priradená k týmto, k týmto faktorom. Teraz najviac váhy dostali poskytovanie informácií a elektronické postupy, potom prístup pre zahraničných užívateľov a užívateľov zvonka a posledné kritérium podľa váhy je práve používateľnosť. Ďalší rozdiel, ktorému sme pristúpili v štúdii, je rozdiel medzi povinnými a dobrovoľnými požiadavkami. To, čo vidíte, je, že vo všeobecnosti členské štáty majú dobré skóre, pokiaľ ide o dobrovoľné požiadavky v porovnaní s tými povinnými a dôvodom je, že kedykoľvek ide o postupy s veľkým objemom údajov, tak vo všeobecnosti členské štáty vnímajú potrebu zavesiť to online, pretože im to pomáha. Zatiaľ, čo pokiaľ ide o tie požiadavky v zmysle smernice o službách, hlavne pokiaľ ide o tie osobitné odvetvové, no, sektorové, tak tam je menej toho objemu a tým pádom členské štáty majú menšiu tendenciu dávať to tam. Je to takisto aj veľmi náročné, aby sme to povedali férovo. Samozrejme, pokiaľ ide o tie postupy a služby, ktoré musia byť poskytované v zmysle a smernice o službách, tie musia byť aj na lokálnej a regionálnej úrovni poskytované. Toľko k prezentácii. Ďakujem. A teraz Jošan. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítajte v realite, povedal by som. Európske podnikateľské subjekty, a teda ich komunita by naozaj bola rada, keby veci fungovali, keby bolo tu niečo funkčné. Bohužiaľ, 6 rokov po termíne implementácie smernice o službách ešte stále vidíme, že to, čo bolo koncipované ako významný nástroj na poskytovanie elementov integrácie pre európsku podnikateľskú komunitu e, v rámci iných členských štátov, to bohužiaľ nefunguje tak, ako by sme si želali Áno, naozaj tie čísla, ktoré sme videli, tak tie sú naozaj e, hlboko, hlbokým sklamaním. Asi 55% je priemer tých opatrení, ktoré fungujú a ktoré predpokladá PZ. E. Nie sme dostatočne spokojní s výsledkami tej štúdie a tým pádom sme ako Eurochambers realizovali ďalšiu štúdiu e, v rámci európskych členov, tých, tých subjektov a podnikať, podnikov, pokiaľ ide o konkrétne prekážky, ktoré čelia podnikateľské subjekty pri cezhraničnom výkone svojej činnosti. Nie je prekvapením, že tie výsledky sa do veľkej miery prekrývajú e, so výsledkami štúdie o tých single points of contact. Je tu istá, isté sklamanie, istá dezilúzia medzi podnikateľskými subjektami v tom zmysle, že vnútorný trh bude viesť k podobným pravidlám v členských štátoch. Preto je tu aj ten návrh, že tie nástroje, online nástroje, akým je Point of Single Contact, ten bod jedného kontaktu, by mali byť e, vypracované, implementované a mali by byť k dispozícii na používanie pre podnikateľskú komunitu. V takomto kontexte sa tu z našej strany chceme teda prezentovať štyri hlavné odporúčania Poprvé, mali by sme schváliť a v tejto súvislosti sme radi, že komisia už začala takto konať. Chceli by sme vidieť nulovú toleranciu, pokiaľ ide o nesúlad alebo nekonanie v súlade. Diskutujeme už celé roky o tejto smernici. Prijímame eh, a schvalujeme eh, rôzne časti textu, rôzne riadky, eh, pričom sa prispôsobujeme túžbama požiadavkám členských štátov, ale teraz 6 rokov po tom, čo uplynula lehota na implementáciu, naozaj požadujeme oveľa silnejšiu pozíciu zo strany komisie aj vo vzťahu členským štátom, ktoré nenaplňajú túto požiadavku. Potom nemôžeme stiažovať následne, že subjekty alebo občania si neuvedomujú hodnotu Európy. My nenaplňame tie prísľuby a ak to nedokážeme, tak potom nikdy Európa nedostane tú váhu, ktorú, o ktorú bojuje. Druhé odporúčanie sa týka nového regulačného rámca, tak aby sme dosiahli holistickejší prístup, pokiaľ ide o služby online. Zistili sme, že tu nie je rozdiel medzi povinnou a dobrovoľnou časťou služieb, ktoré sú zahrnuté do tých point of single contact. To znamená, že do istej miery takéto rozdelenie je umelé. My by sme radi videli plnohodnotné posúdenie, analýzu, ktoré zahrnie všetky tieto rozdielne časti, tak povinné ako aj dobrovoľné, ktoré do rovnakého do rovnakej množiny, pretože v konečnom dôsledku pre podnikanie potrebujeme efektívny, efektívne služby, ktoré sú priateľské voči podnikateľom. Toto hovorila aj zástupkynia Európskej komisie a to by som chcela ja potvrdiť ako tretie odporúčanie. Takýto bod jednotného kontaktu musí oveľa viac byť šitý na mieru potrieb koncových užívateľov a nie len jednoducho odrážať spôsob uvažovania a postupu správ, verejných správ. To by príliš nepomohlo. To znamená, že by sme mali mať viac formulárov, ktoré budú k dispozícii online a mali by sme samozrejme vypracovať aj jazykovú ponuku, ktorá podstatne pomôže podnikateľským subjektom, pokiaľ ide orientovanie sa v PZ. E. Takisto musíme zlepšiť interoperabilitu. V mnohých členských štátoch máme e, rôzne body vstupu, ale každý bod vstupu je nezávislý a funguje nezávisle na ostatných Takže naozaj potrebujeme kapacitu, aby sme dokázali túto myšlienku jednotného bodu vstupu naplniť. Aby to reálne bol teda jeden jednotný bod vstupu. V neposlednom rade potrebujeme aj silnejšie zaangažovanie v rámci preskúmania peer-to-peer -peer a v rámci tých podnetov, ktoré prichádzajú na úrovni tých rovných OPS ak požiadame, aby zástupcovia členských štátov, respektíve tí, ktorí majú na starosti implementáciu takýchto bodov jednotného kontaktu, point to single contact, tak oni sú pomerne spokojní s tými výsledkami dosiahnutými. E, niekedy len na základe porovnania alebo v rámci nejakého ukázania prstom alebo vinenia, respektíve, respektíve takého zahambenia, len to prináša lepšie výsledky pre podnikateľskú komunitu a toto je naozaj veľmi dôležité z pohľadu vnútorného trhu. Ďakujem pekne. Otázky? Katrin? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za prezentácie. Je naozaj sklamaním vidíte výsledky, tak ako povedali aj tí, ktorí prezentovali, je tu ten ten rozdiel medzi tým grafom a teda aj tým účast, tými, ktorí sú tam uvedení, v Nemecko, bola tam nejaká stostranová správa, tam bolo Írsko a niekde dobre sa umiestnilo, ale potom tam zase boli niektoré bizarné výsledky v rámci toho, čo vnímame ako dobrú iniciatívu potom, keď hovoríme o, tých, o tej dobrovoľnosti, my často hovoríme, že komisia je len tak e, silná, ako sú tie jednotlivé časti, teda členské štáty silné. Je ťažké tlačiť na implementáciu, keď tam nie je tá právna, ten právny priestor. My ale hovoríme potom o tom, že tie dobrovoľné sú účinnejšie ako tie povinné, čiže tam sú takéto rozpory vnútorné. Ja som chcela troška viacej získať z toho informácií. Vy ste hovorili o tej, tom preskúmaní analýze peer-to-peer, zaujímalo ma, ako by sme tam mohli byť lepšími, e, pokiaľ ide o tú otázku dobrovoľného versus povinného, ako by sme mohli dotlačiť e, členské štáty pred komisiu k tomu prístupu nulovej tolerancie, pokiaľ ide o existujúce pravidla. Potom e, sme hovorili o tom, že každý členský štát robí niečo iné na to, aby dokázal splniť požiadavky nejakej konkrétnej komunity podnikateľskej. E, je tu nejaký argument, ktorý hovorí v prospech toho, že sa pozrieme na tie úspešnejšie oblasti a tie potom budeme šíriť formou osvedčených postupov, best practice. Ešte stále sú tu niektoré tie nižšie úrovne v rámci tejto hierarchie, takže no, tie treba zohľadňovať. To sú zaujímavé otázky. Chceme, aby to fungovalo, 2006 eh, smernica o službách, malo to byť už zavedené v roku 2009 a ešte stále sme svedkami toho, že ten, tá podstata nebola naplnená. Zaujímalo by ma dozvedieť sa viac a zistiť, ako by sme to vedeli zlepšiť. Na budúce, keď budeme mať správu na takomto výboru, aby to neboli úrovne na no, to 50%, na 50%, chceli by sme, aby to bolo na 80%. Ďakujem. Andersen. Ďakujem pekne. Áno, vypočuli sme si, že situácia nie je príliš dobrá. Hovorili sme o tom už to tak veľakrát aj tu. Keď hovoríte, mám na mysli predovšetkým Eurošamba, že nefunguje vnútorný trh, aj pokiaľ ide o tie jednotné body kontaktu, tak potrebujeme rovnaké pravidla pre členské štáty, ktoré sa tak rozchádzajú Viete dať príklad nejakej priority, ktorá by mala byť riešená? Čo je hlavná prekážka pre tie subjekty podnikateľské? Čo by sme mali riešiť okamžite, alebo to, čo najviac boli, čo by sme mali naozaj prioritne vysporiadať? Môžem aj ja doplniť moje otázky a ja chcem len povedať, že opekovanie sa stretávam a kontaktujú podnikateľ, zástupce podnikateľov a hovoria mi o tom, že chceme vedieť, aké sú tie pravidlá národné, aké sú lokálne, aké sú regionálne, aké sú tam rozdiely. A chceme byť schopní online si to vyhľadať. Ak potrebujem napríklad iné osvedčenie alebo osvedčenie pre produkt, aby som bol v súlade, alebo ak sú iné požiadavky na testovanie v jednej časti Európy porovnaní s druhou, mal by som to jednoducho nájsť, to mi hovoria a ja chápem to tak, že tieto miesta jednotného kontaktu majú robiť, toto majú robiť a že sú úplne podstatné z pohľadu uvoľnenia toho potenciálu obchodovania v Európe, hlavne v digitálnom svete. A ak je to vec, ktorú stále opakujú predovšetkým tie malé podniky, a teraz žiadajú tie jasné informácie. Čiže 6 rokov po tom, čo mali prvýkrát byť zriadené takéto miesta jednotného kontaktu, Dokonca aj v tých najlepších krajinách poskytujú len 3 štvrtiny celkových informácií, ktoré poskytovať majú. Keby som ja išla na stránku, o ktorej by som vedela, že má nedostatky, tak by som jej neverila. Čiže aj keby som išla na stránku Luxemburska, e, nemohla by som sa na to spolahnuť 100%, pretože ani tá nie je dokonalá. Prvá otázka, kto za to platí. Je to hradené z rozpočtu EÚ, pretože ak niečo takýmto závažným spôsobom zlyháva, ak je to kryté z rozpočtu EÚ, tak potom si položme otázku, či by sme to nevedeli naplniť iným spôsobom. Po druhé, požadujeme tie správne informácie. Keby to teda fungovalo správne, tak eh, je to to, čo chcú podnikatelia, čo chcú spotrebitelia Čiže my sa pýtame, či sú tam tie medzery, pretože je to nepotrebné, alebo sú to medzery, ktoré musia byť zaplnené. A potom, Teraz sú tam dobré, ne, dobré nevhodné dôvody. A potom, pokiaľ ide o tie veci, ktoré ste uvádzali ohľadom presadzovania alebo toho pomenovania, zahambenia, neviem, ako to môžeme spraviť. E, máme takéto verejné zasadanie výboru a pokiaľ ide o takéto štúdie, s ktorými sa stretávame, tak sme svedkami toho, že veľké, bohaté krajiny európske nekonajú v súlade. A je to možno z dôvodu toho, že takáto veľká, bohatá krajina má taký fragmentovaný prístup, ako to riešiť. Ale ak tie najlepšie časti Európy nekonajú v súlade s tými požiadavkami, ako môžeme potom očakávať od tých menej majetných, tak povediac, verejných správ, že by tak budú robiť ako teda môžeme to pomenovať, ukázať prstom a zahambiť aj. To môžeme spraviť. Viem, že niekedy sú tu iné pravidlá na národnej úrovni, na regionálnej úrovni, lokálnej, ale nezverejnenie, to sa mi zdá byť naozaj principiálny nedostatok transparentnosti, ktorý len zabraňuje jednotnému trhu. Odozdávam slovo. Does anybody want to... Chce ešte niekto vystúpiť? Čiže taká najväčšia otázka z mojej strany je, čo môžeme spraviť, aby sme pomohli. Ešte krátka pripomienka. Stále hovoríme o tých miestach jednotného kontaktu a stále sa tam je tam nespočetne veľa tých miest, kontaktov. Teraz e, počujeme zo strany pani Vienkovskej Single Market Gateway, brána k jednotnému trhu, môžeme to nejak zosúľadiť. Ako tí božiaci v tých členských štátoch môžu vlastne si ozrejmiť, čo to znamená tie miesta jednotného kontaktu, keď sú takto roztrieštené. To je dobrá otázka. Takto nás oslovujú ľudia ako poslancov a chcú vedieť, či to súvisí práva versus lokálne autority, práva v takomto zmysle. Čiže tie miesta jednotného kontaktu nevnímajú v tej, v tej kategórii, do aké sme ju my do akých sme ich my pôvodne dávali. Možno sa komisia chce k tomu vyjadriť. Madam Chair, you have gave the... Pani predsednička, vy ste naozaj načetli presne ten obraz, ktorý som ja chcel priblížiť. Je tu niekoľko bodov, ktoré by som rád počiarkol. Prvým je otázka, aké sú priority, ktoré by chceli uplatniť e, podnikateľské subjekty, ktoré by chceli, aby boli teda fungujúce v rámci dobrých miest jednotného kontaktu. Najskôr je to dostupnosť a disponibilita informácií, pretože keď si vybavíte tú chartu, ktorú som predtým prezentoval, tak e, tá disponibilita a dostupnosť tých informácií, tam je naozaj veľké, teda nízke percento toho súladu ako náhle ale máte tú informáciu, tak by ste chceli, aby ste si želali uzavrieť ten postup online. Neexistuje ani jediný podnikateľský subjekt alebo ani jediný podnikateľ, ktorý by dnes bol nejakým spôsobom obmedzený vo svojom prístupe k internetu. Najjednoduchšie je urobiť nejaký postup online, uzavrieť ho. To ušetrí peniaze, čas a úsilie. Ale na to, aby ste mohli tak, takéto niečo spraviť, potrebujete tam mať formulár, ktorý sa dá vyplniť. My to chápame tak, že napriek e, toľkým mnohým rozumným pripomienkam, ktoré sú prezentované v tejto zasadačke, v tomto parlamente, v to snemovni, v skutočnosti, keď prejdete k implementácii v členských štátoch, tak sa ten jazyk mení. Hovoríte iným jazykom a tu nehovorím len o jazykoch v lingvistickom vnímaní, ale celý ten prístup, celé to vyjadrenie sa nesie v inom duchu. Druhá pripomienka, tá sa týka peer-to-peer. -peer. Prečo je dôležité, aby sme mali takéto preskúmania na úrovni rovných? Poprvé, to peer-to-peer -peer by sa malo diať v kontexte oveľa štrukturovanejšieho dialógu v rámci členských štátov, som povedal už predtým, keď hovoríte s jednotlivcami, ktorí sú zodpovední za takéto miesta jednotného kontaktu, tak oni povedia, že sú spokojní s tým, čo dosiahli. Keď si to ale porovnáte so zvyškom Európy, tak potom je výsledkom takéto sklamanie, ako sme videli na tom grafe. Je iniciatíva, ktorú už naštartovala Európska komisia, kde ten pilotný projekt s členskými, desiatimi členskými štátmi, ak sa nemýlim, to znamená štrukturovaný dialog eh, na zistenie, kde sú tie problémy a kde je priestor na zlepšenie, to je mimoriadne dôležité, ale potom to treba skontrolovať a preveriť si to nie len s verejnou správou, ale takisto s koncovými užívateľmi. Oni sú tí, ktorí posúdia, či to robíte správne alebo nesprávne. Keď e, vytvárate stránku pre spotrebiteľov a spotrebitelia povedia, ja nechápem ničomu, je to príliš komplikované, nie som schopný žiadnu formulu vyplniť, nedokážem realizovať objednávku. Čo spravíte? Pokúsite sa zlepšiť a prispôsobiť webovú stránku. Aj u nás to je takisto. Mali by sme spraviť proces, ktorý povedie k lepšie, lepšom pochopeniu potrieb a požiadaviek. To, čo dnes máme, e, v najlepšom prípade 75% v prípade tých dvoch krajín, ešte stále to chápanie alebo spôsob chápania, ako je to poskytované, nie je to najlepším riešením pre koncových užívateľov. Ďakujem. Focus on the user treba sa sústrediť na užívateľa teda, používateľa, celá komisia. Ďakujem pekne. Poprvé, chceli si sa konkrétne, čo môže spraviť parlament. Myslím, že tu máme tri veci. Poprvé, aby e, ľudia vedeli o týchto jednotných kontaktných miestach. Ak e, o tom hovoríte s vašimi občanmi, e, prepačte, e, tie miesta, pokiaľ nefungujú, tak nemá zmysel venovať sa nejakým osvetovým aktivitám, podľa mňa. Prepačte, ale ja vám to vysvetlím, ako je to s tým uvedomením a s tou osvetou. Čím viac sa to používa, to išto, tým viacej môžeme tlačiť na členské štáty, aby ich vylepšili. Čím viacej sa to bude používať, e, tým väčšia osveta bude. A tým pádom bude väčší tlak na členské štáty. Keď budeme menovať konkrétne problematické prípady, je to užitočné práve preto, sú tu tie dáta dnes vyprodukované takým spôsobom, ako sú vyprodukované. Čiže máme tu rozdiely medzi členskými štátmi, vieme si povedať, ktorí sú na tom lepší, ktorí sú na tom horší. Častokrát rozdiely medzi členskými štátmi sú preto, lebo e, tie štáty sa rozlične e, organizuje, pokiaľ ide o jednotlivé úrovne, ale pokiaľ si oberieme konkrétne ten príklad, čo ste vyspomínali vy v prípade Írska, čo sa tam deje, tak tam e, vidíme jednu vec, je to E, celkom dobre nastavené, akurát tie e-procesy tam nefungujú dobre. Prečo? Lebo by si to vyžadovalo veľké investície a v Írsku nešlo o súčasť e, vládneho programu, čiže práve preto natlačia na tieto akčné plány, pokiaľ je e-government. A potom v akčné plány. Pýtali si, sa, či to komisia financuje. Momentálne sú najmä e, členské e, štáty. E, najmä teda členské štáty v prvom rade a chceli by sme mať eh, nejaké mať financie aj z kozme a je dôležité, aby aj regionálne politiky, aby štruktúrálne fondy eh, členských štátov boli na toto tiež použité, pretože e-government alebo e-administratíva je niečo, čo môže byť preplatené z týchto administratívnych alebo financované z týchto administratívnych e, regionálnych štruktúrálnych fondov. My sme začali už postupy alebo konania proti desiatim členským štátom a právna služba nám povedala, že pokiaľ nebudú nejaké vylepšenia, tak to, čo momentálne na čo útočíme, to môže ísť už na sú. Takže tie členské štáty, ktoré nie sú, nerobia tak, ako by to mali. Robiť bolo proti desiatim z nich za počaté konanie. Teraz tie rozdiely medzi smernicami o službách alebo inými službami, to už momentálne nie je vlastne realistické vidíme že e, nejaké umelé rozlišovanie medzi jednotlivými systémami je e, zbytočné, treba ho e, zrušiť. V praxi to už nerozlišujeme, možno, že aj legislatívne sa to tak malo zladiť. Čiže tá digitálna cesta, ako bolo povedané, to by mala byť súčasť jednotného trhu, na tom aktívne pracujeme. Budeme mať jeden vstupový bod, pána Bociny hovorí, že to je veľmi dôležité pre podniky, aby teda to nebolo komplikované, aby to bolo jedno jediné miesto, kde sa dostanú, kde nájdu všetko. Potom upgradeovanie služieb, pokiaľ ide o obsah, ktoré informácie teraz sú v dispozícii, ale takisto pokiaľ ide o e, ľahkosť pre e, užívateľa. A potom spomínali ste, že sú viaceré jednotlivé alebo jednotné e, kontaktné miesta nielen pre služby, ale aj pre tovar a takisto pre stavníctvo a to všetko sa rieši v rámci DG teda v rámci a našou úlohou je to trošku zladiť v rámci tej jednej e, digitálnej nejakej diálnice, tak povedať, aby to už bolo naozaj one-stop shop, aby nebolo tých kontaktných miest e, viac. presnečka prepačte, že som sa tak predtým vyjadrila, ale e, neakceptujem, že by sme to my mali nejako málo podporovali, pretože ja viem, že v posledných rokoch práve, že sme tieto veci podporovali viac než dosť a podporovali sme to, alebo propagovali sme to o dosť viac, než že by sme o tom iba hovorili e, u našich alebo k našim občanom na túto tému. E, samozrejme, treba to spraviť ešte viacej, ale nemôže sa to stať, e, že nám budete pre 6 rokov. Ak sa to potom bude viac používať, tak potom sa to nejako zlepší. Ak môžeme spraviť ešte niečo viac, preto, aby sme oslavili, oslovili zodpovedných ľudí v našich krajinách, ako vylepšiť tieto nástroje, ak sú tam konkrétne veci, ktoré vyplývajú z tých štúdí, že v týchto konkrétnych mestách alebo oblastiach by sa na to malo pracovať a dalo pracovať, ako to môžeme vyložiť našich členských, mojich členských štátoch, tak tento e, táto aktivita je zaujímavá, zaujímavá alebo relevantná. Častokrát to sú ľudia, ktorí sa nás pýtajú otázky. E, ľudia chcú, aby to dobre fungovalo v členských štátoch. Ale musíme mať aj lepšiu cestu, než ako to bolo za posledných 6 rokov lepší spôsob v každom prípade. Môžem ešte povedať jednu konkrétnu vec. Ja som chcel zdôrazniť, že treba si, treba túto osvetovú e, stránku nejakým spôsobom predsa len riešiť. Ja som nechcel kritizovať e, poslancov, skôr som chcel navrhnúť, aby ste naďalej e, boli aktívni v tejto otázke. Eh, keď sa pozrite na konkrétny spis členského štátu, tak za každým si tam môžete nájsť, aké konkrétne problémy daný členský štát má. Čiže ak ak e, sa budete tomu takto aktívne venovať, tak my vás radi podporíme. Tak som to skôr, skôr chcela naformulovať. Predsednička, dobre. V tom prípade ja poprosím komisiu, aby najmä tieto informácie posielala každému poslancovi, alebo poslala každému poslancovi za e, konkrétny členský štát. Vidím, že prikyvujete, takže keby ste mohli každému poslancovi poslať informácie za jeho členský štát, alebo jej, a to by nám pomohlo. Ešte vy, nech sa páči. Propagácia. Samozrejme, my chceme e, propagovať takéto nástroje, ktoré sú na prospech našich občanov, alebo spotrebiteľov, alebo podnikov, ale my ich informujeme o rôznych kontaktných bodoch. A keď sme vedeli jednu adresu, tak e, to by bolo lepšie. Ja som myslel, že to je ten, tá stránka Europe a že tamto potom sa nejako delí. Ale ak máme e, podporovať alebo propagovať e, nejakých 100 alebo 150 odlišných web stránok alebo adries, tak to už také jednoduché nie je. Takže aj toto si treba uvedomiť. Um, I rem- recalled that the Commission came and brought us a very helpful video last time. Máte aj veľmi šikovné video na naposledy z komisie, tam ste vysvetľovali jednotlivé nástroje. Alebo teda ste slúbili, že také video by malo byť tak. E, teda, e, takto mali také, také skôr ITčkárske video a že boli ste ochotní pripraviť niečo také menej Eh, technické aj pre bežných používateľov. Tak, ešte otázka na komisiu. Bola tu špecifická stránka, ktorá hovorila o nutnom kontakte. Neviem, či vy ste mali na starosti, alebo ako to bolo. Chceli sa k tomu vyjadriť komisia? Áno, vyjadrím sa k všetkým trom bodom, pokiaľ ide o to, čo povedala Roza. Áno, preto, chceme jednotný digitálny e, gateway, to je jednotnú digitálnu bránu. Konečná, konečné rozhodnutie tejto veci ešte nepadlo, pokiaľ ide o to video. Áno, už sme to prerobili, budete mať e, tento týždeň v dispozícii. A tá posledná otázka je tu YouGo sieť, ale samozrejme treba to aj dokopy aj s ďalšími bodmi jednotného kontaktu to si asi chceli povedať, pravda. Okay. Thank you very much. We hear... Ďakujem pekne. Takže naďalej treba tieto veci vylepšovať. Ďakujem Jurošam a dúfajme, že tie veci budú teraz vylepšovať rýchlejším tempom a nebudeme sa čakať ďalších 6 rokov, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. Okay. Um, So, welcome to Johanna Šickoc. Johanna Šickocká, vítajte medzi nás, ak som to dobre eh, vyslovila, eh, riaditeľka oddelenia pre automobilový a mobilný priemysel v rámci e, DG Grow. Výbor by mal dostať aktuálne informácie, pokiaľ ide o situáciu e, v rámci komisie, e, pokiaľ ide o, o emisie z ľahkých osobných e, a užitkových vozidiel. Všetci dobre vieme a pamätáme si, že tento výbor sa s vami stretol už aj v minulosti, ešte predtým ako tieto škandály sa nám tu všetky objavili a už vtedy sme hovorili o tom, že by bolo treba zmeniť súčasné metódy, pokiaľ ide o emisie týchto vozidiel a súvisí to s našou zodpovednosťou, pokiaľ ide o európsku legislatívu v oblasti typového schváľovania motorových vozidiel. Tam my sme zaangažovaní do implementácie danej legislatívy, keďže to spadá pod zodpovednosť IMKA. Takže v tejto časti stretnutia by sme chceli mať aktualizáciu. Mali sme plenárku minulý týždeň, vypočuli sme si od komisára, že samotná EÚ nemá kompetenciu na to, eh, aby viedla nejakú, nejaké vyšetrovanie, ale mali ste koordinovať vyšetrovanie v rámci eh, jednotlivých členských štátov a hovorili sme aj o posilnení trhového dohľadu a tomu sa určite ešte v tomto výbore aj vrátime. Čiže teraz by sme chceli vedieť viac, pokiaľ ide o tú prácu, ktorú vykonávate pri normalizácii súčasných postupov a takisto ako to e, vyzerá e, s následkami toho škandálu. Všetci vieme, že by ste mali aj tie testovacie procesy nejakým spôsobom, no do konca roka vysvetlili, akým spôsobom fungujú a že výrobcovia by mali ich splňať do konca budúceho roka. A viem, že výrobcovia e, mi už hovorili, že túto vec potrebujú urgentne vedieť, pretože mám na to iba 12 mesiacov, aby sme to doladili a to by mohol byť problém, čiže čím skôr to budeme vedieť, tým lepšie. A keď e, komisia sa prišla na stretnutie na našom výbore od 3. septembra už vtedy bolo povedané, že treba byť do toho viac, e, alebo my chceme do toho viac zaangažovaní, aby sa nám vysvetľovalo, čo sa vlastne presne deje a pripravuje. A to bolo ešte pred, tými, e, pred pod tým novým škandalom. Čiže nech sa páči vaša prezentácia. Ďakujem pekne, že sa tu môžem e, dnes s vami stretnúť a informovať vás pokiaľ ide o ten emisný e, balíček, hovoríme tu o celom balíčku a potom sa budem neskôr vyjadrovať aj k tým ďalším veciam, ktoré ste spomínala na úvod. Poprvé chcem povedať, čo sa stalo medzi prvým stretnutím, keď sme to e, predstavili medzi dnešným dňom. Chcem zvrazniť, že hovoríme tu o balíčku opatrení. Čiže začali sme s touto prácou už minulý rok a prijali sme prvý balíček, ktorý sa týka nových testovacích opatrení. To bolo v máji tohto roku, momentálne to e, rada študuje a pracujeme na druhom balíčku, ktorý e, má za cieľ, e, aby sa neprekračovali e, limity. A potom budúci rok by sme chceli začať pracovať na treťom balíčku, čo je tzv ten konkrétny e, bači týkajúce sa testovacích metód metóda špecifických limitov a potom máme tam ešte aj e, tú legislatívu, ktorá sa týka súladu. E, takto je to teda nastavené a prečo teraz hovoríme o tejto téme, prečo je taká aktuálna? Je to preto, lebo máme tu problém s kvalitou ovzdušia a konkrétne e, je tu z hľadiska teda chemy sú to, oxi, chemy sú to e, oxidy e, dusíka, ktoré e, sú vylučované e, motormi. Pracujeme teda v rámci dieslovej, teda e, emisnej legislatívy Euro 5 Euro 6 a teda pripravujeme dodatočné opatrenia, ako som ich teraz spomínal. Pokiaľ ide špecificky o ten druž balíček, e, ktorý sa teraz e, rozvíja alebo vyvíja, hlavne témy, ktoré treba, ktorým sa treba venovať, aby tieto testové postupy mohli fungovať. Poprvé, ako ste povedali, potrebujeme si jasne povedať, aký dlhý čas dáme priemysel na to, aby tieto postupy implementoval, potom aké sú ďalšie špecifické parametre pre tieto testy, aké sú konkrétne e, faktory e, konformity alebo zhody. A my chceme tento balíček uzavrieť čo možno najskôr, to znamená tak e, skoro ako dostaneme E, feedback od členských štátov. Diskutovali sme o názoroch komisie, pokiaľ ide o to, akým spôsobom balíček by mal byť naštrukturovaný. Očakávame feedback od členských štátov do 16. oktobra. A potom, čo to budeme analyzovať, tento príspevok teda, tak potom by sme chceli konať čo možno najrychlejšie, e, hlasovať e, na výbore je to komitológia, čiže o tom budú musieť hlasovať členské štáty. Čiže návrh chceme do konca mesiaca mať hotový a znamená to, že ak budeme o tom hlasovať do konca oktobra, tak tieto pravidla by mohli byť aplikovateľné už budúci rok. To je teda situácia, kde sa momentálne nachádzame, to chceme spraviť na bližších týždňoch. A pokiaľ ide ďalšie prvky, ktoré už boli oznámené, ktoré boli už eh, zverejnené dlhodobo, Spomínali ste tie dátumy. E, na budúci rok už e, v oznamení vlastne nakoniec KAS 2020 bolo uvedené zo strany komisie, že to e, nepresahovanie nejakých limitov by malo byť navrhnuté do pár rokov potom, ako to bolo uvedené, potom by ako, bolo, ako to by to bolo uvedené v legislatíva Európe, Euro 6, čiže vychádza na rok 2017. Uvádza sa to v dvoch e, fázach, čiže prvá fáza to bude aplikovateľné od budúceho roka a potom po malom alebo krátkom prechodnom období to nám umožní teda konkrétne výrobcom e, automobilov, aby e, zavedli potrebné technológie a na toho by sme dúfali, že e, tie emisné limity tak, e, ako to sa v legislatíve uvádza, čiže 18 mg na kilometrov, tie budú už e, splnené. To sú teda štatické rozdiely, takzvané. O tomto momentálne diskutujeme, toto sa snažíme odprezentovať v rámci regulačného textu. Ako som už povedala, očakávame, že táto diskusia bude e, finalizovaná v najbližších dňoch, respektíve týždňoch. Pokiaľ ide vašu otázku, čo sa týka opatrení, ktoré boli e, e výkonu zo strany členských štátov v rámci všetnej legislatívy. E, my ako komisia nemáme nejaké vyšetrovacie právomoci, takže musíme sa e, spoliať iba na tie informácie, ktoré dostávame z členských štátov. Ako bolo povedané komisárom, komisárkom pardon, e, minulý týždeň, tak máme návrh koordinovať tie vyšetrovacie opatrenia, ktoré členské štáty podnikajú. My sme navrhli istú platformu, pokiaľ je výmenu informácií Očakávame, že dostaneme feedback, eh, pokiaľ ide o to, čo sa doteraz eh, podniklo a okrem toho by sme chceli aj poskytnúť špecifickú pomoc tým, že sa zaangažujeme do diskusie spolu so spoločným eh, výskumným centrom a nakladne toho, aby sme sa dopracovali, dopracovali k spoločnej testovacej metóde, ktorá určí fakty problému a pochopíme nakladne toho, čo sa presne stalo a čo by do budúcna sa malo stať, aby táto situácia sa už neopakovala. Sme teda v kontakte s členskými štátmi. My chceme zorganizovať e, ďalšie stretnutia aj budúci týždeň, sme sa spýtať ďalšie otázky, pokiaľ ide o vyšetrovanie, aké metódy sa aplikujú a aké lehoty e, sa tam nastavili. A takisto vás e, budeme informovať, pokiaľ ide o tú prácu, ktorá sa vykonáva v spolupráci s členskými štátmi. Ďakujem pekne. Julia, may this Julia, nech sa páči. A sa, chce sa ešte niekto prihlásiť? Nie, ďakujem pekne. Pro všetkým ďakujem za vystúpenie. Mám dve otázky. Prvá sa týka nového nariadenia. Akým spôsobom môžu tieto nové pravidla zabezpečiť to, že testy naozaj budú zodpovedať skutočným jasným podmienkam na cestách. Mám určitú obavu ohľadom definície pracovného dňa. Samozrejme, lepšie mať definíciu pracovného dňa ako základ a mať naozaj skutočné, e, jasné podmienky, tak ako e, existujú v tom dni na ceste, ale neviem, ak začnete pracovný deň polnocou a ak idete ráno do práce o 9, e, medzi tým sa zastavíte, všetky tieto podmienky, bude toto všetko zohľadnené a do akej miery, ako tieto nové pravidlá budú naozaj odrážať skutočné, reálne, jasné podmienky ktoré zodpovedajú tomu, ako ľudia autá využívajú v každodennom živote. Druhá otázka sa týka toho, čo ste hovorili o hľadom hľadaní spôsobov, ako zabezpečiť to, že v budúcnosti také škandály opakovať nebudú. Na jednej strane je to reglementačný problém a na druhej strane je to aj problém s tým, že ľudia alebo firmy porušujú predpisy a do akej miery je možné vlastne na to prísť. Takže okrem E, skúšobných orgánov, testovacích orgánov, zmyšľa e, komisia možnosť nezávislého vyšetrenia, ale nezávislého výskumu. Ja neviem, vedci na univerzitách by mohli skontrolovať software, e, ktorý je nainštalovaný to nie je možné, pretože je tu legislatíva ohľadom ochrany údajov a copyrightu a zároveň tu smernica o softvery, ktorá chráni softver. E, Zažujete aj tieto možnosti? Nie len teda samotné orgány, ktoré testujú že tieto môžu overovať software, ale či by to nemohli robiť eventuálne aj výskumní pracovníci alebo konkurencia? Ďakujem. Pascal? Ďakujem pekne, pani predsednička. Je jasné, že súhlasím s otázkami, ktoré položila Žulia. Ja mám i ďalšie. Ja rozumiem stanovisku komisie už niekoľko týždňov. Sledujem toto stanovisko komisie a mimochodom nám to vysvetlí aj komisár, keď prišiel do Európskeho parlamentu, v podstate e, sa to dá zhrnúť asi tým, že došlo k podvodu, čo nie je fajn, ale obraťme sa do budúcna a hľadajme pozitívne do budúcna. Pozrieme sa na to, ako môžeme pokročiť vpred alebo modifikovať veci. Ano, Julia položila otázku, napríklad v Spojených štátoch sa robia testy najprv u konštruktéra a potom už v reálnych podmienkach použitia, keď je automobil vyrobený. My v Európe nie sme na tej istej úrovni ako Spojené štáty, čo sa týka kontroly, ale moja otázka, na ktorú by som rád našiel odpoveď, sa týka toho, čo umožňuje komisie, či už cez komisára alebo všeobecnejšie e, komisiu ako takú, e, povedať, že sa to týka iba výrobcov automobilov. Naozaj sa to týka iba jedného výrobcu a všetci ostatní sú ticho, to je veľmi prekvapivé, pretože väčšinou, keď sa zistí nejaký podvod, tak konkurencii sa vyjadria a povedia, tak toto nebolo dobré. A teraz nikto nehovorí nič e, najväčší svetový výrobca spravil podvod a nikto nič nehovorí, je to v poriadku, však nič sa nedeje, tie podvody a tieto straty. Je to čudné, že sú všetci ticho. Áno, je to taká štandardná otázka, čo robí v tejto veci komisia, ale tu mám obavy z toho, ja chápem, že sa chcete obrátiť do budúcna, je vždy dôležité hľadiť do budúcna, ale vedeli ste nám povedať niečo o minulosti, pretože od roku 2008 Európska komisia bola pravidelne informovaná o tom, že je tu veľmi vysoké riziko práve mimovládne organizácie, zainteresované strany spotrebitelia upozorňovali na to. Komisia vedela, bola informovaná o tom, že existuje takýto softver. Ja som rád, že sa obraciate do budúcna s dôverou, ale čo sa týka minulosti, absolútne nie ste schopní odolať e, vydieraniu členských štátov, ktorí chcú zachrániť zamestnano- e, zamestnanosť, ani výrobcom vozidiel. Čiže druhý, tretí, štvrtý, piatý balík, neviem koľko ich chcete, si ich môžete vyrobiť. E, to nie je až taká dôležitá téma. Dôležitou témou je to, čo spraviť preto, aby spotrebiteľ v Európe mohli dôverovať Európskej komisii v tom, že bude chrániť týchto spotrebiteľov. S, tým mám problém, pretože automobilové normy bez ohľadu na problémy e, s klímou a viete, že som ekolog, takže riešim otázky klimatické. Ale predovšetkým je tu problém ochrany zdravia. Svetová zdravotnícká organizácia tvrdí, že 15 e, tisíc mŕtvych ročne, 15 tisíc ľudí ročne umiera v dôsledku výfukových plynov z dieslových motorov. Takže je tu obrovský problém konkurencie, teda vnútorného trhu, je tu problém rešpektovania európskych noriem zo strany výrobcov a je tu problém ochrany zdravia obyvateľstva. Už celé roky komisia s tým nič nerobí, takže ja dúfam, že nájdete ďalší iný argument ako taký, ako ten, že poviete, že v budúcnosti tu bude ďalší balík, ktorý vám členské štáty dovolia schváliť. Um, we go back home. Dobre, takže na víkend chodíme domov a tento víkend v Krakove a okolo Krakova som si vypočula pripomienky ohľadom spolahlivosti údajov, ktoré sú k dispozícii nielen o vozidlách, ale vlastne o všetkom. A že vlastne všetci podvádzajú. To je atmosféra, v ktorej žijeme. Spotrebitelia sú presvedčení o tom, že ich stále niekto podvádza a klame im. Čiže už keď sa to zistilo pri uh, Volkswagenu, to je fajn, ale je to aj pri iných autách a bude to aj pri iných prístrojoch a pri iných výrobkoch. Teraz sú klebety, dúfam, že to nie je potvrdené, eh, že televízne obrazovky spotrebujú oveľa viac elektrické energie, ako sa to uvádza uvidíme, ako to bude s práčkami, umývačkami riadov a so všetkým ostatným a žehličkami. Takže naozaj pre náš trh je nebezpečenstvo, veľké nebezpečenstvo o tom, že stratíme dôveru spotrebiteľov nielen v Európe, ale aj na iných kontinentoch. Čiže musíme sa zamerať samozrejme na riešenie problémov, ktoré máme, ale zároveň musíme aj zabrániť tomu, aby takéto problémy vznikali v budúcnosti. A netýka sa to iba motorových vozidiel, ale týka sa to aj všetkých iných e, e, spotrebičov, ktoré e, spotrebujú elektrinu. A chcela by som poprosiť aj kolegov, aby sme naozaj veľmi dôkladne e, sa starali o to, aby spotrebiteľa dostávali spolahlivé informácie. Samozrejme, je to otázka aj z ochrany zdravia. Je tu ešte ďalšia vec ohľadom spotreby paliva, znečistujúcich emisí, v tom zmysle, že tie informácie boli k dispozícii oveľa skôr a je tu správa pána Desa, euro 5, euro 6 a takisto tam uvádzame, že potrebujeme lepšie merať čas potreby paliva vo vozidlách. Chcel som sa opýtať, či sa začalo s trialogmi, ako prebiehajú na túto tému a ako to vyzerá s tými meračmi spotreby paliva a hovoríme o tzv. pripojených autách, čiže bude možné merať výšku emisí, keď budeme mať tzv. connected cars, budeme môcť nepretržite merať emisie, nepretržite počas prevádzky vozidla. So, so on one hand we're hearing, if I can just throw in a couple of questions. Takže ak by som aj ja mohla zo pár otázok položiť. Uh, pripravujú sa nové testy, ako som to pochopila. Pokiaľ viem, tak sú to testy naozaj z reálnych podmienkach. Takisto ste nám povedali, že nemáte právo moc spustiť vyšetrovanie, ale len koordinujete vyšetrovania. Kolegyňa, ktorá má Volkswagen, mi povedala, spotrebiteľ, mnohí spotrebitelia dostávajú veľmi kvalitné informácie, ale stále sú tu obavy spotrebiteľov ohľadom ďalších hospodárskych subjektov. Takže by ma zaujímalo, čo vy počúvate, aké informácie od členských štátov, či vyšetrujú situáciu iných hospodárskych subjektov a gánov, tak aké sú tam termíny. A potom taká všeobecnejšia diskusia o práci orgánov dohľadu nad trhom. Na vnútornom trhu, tak je to členský štát, ktorý má právomoc testovať a robiť dohľad nad trhom, tak potom by nás mohol zradiť iba jeden. To znamená, ak e, jeden členský štát zlyhá, a pustí niečo, čo nemal pustiť, tak vlastne sa to rozšíri po celom vnútornom trhu. Takže komisia plánuje mať nejaké nové právomoci, aby mohla kontrolovať e, to, a e, robiť dohľad nad jednotným trhom, ale na úrovni jednotlivých členských štátoch. Viete nám k tomu niečo viac povedať? A či to bude nový legislatívny návrh na túto tému a áno, tak s kým o tom konzultujete, o takomto eventuálnom novom legislatívnom návrhu, tak aby sa to robilo tak, ako má. Pretože určite tu budú obavy z toho, ak by si komisia chcela mm, získať ďalšie právomoci, aké sú možnosti, ak to teda robíte, aký konzultačný proces, aký harmonogram, čo plánujete navrhnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno, to je krátky zoznam otázok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za všetky otázky, ktoré nám pomáhajú, aj pomáhajú nám v tom, aby sme vám lepšie vysvetlili to, čo robíme, respektíve čo robíme už niekoľko týždňov a čo plánujeme robiť do budúcna. Chcem jasne povedať, že sa nesnažíme jednoducho sa obrátiť chrbtom k tomu, čo sa udialo a pozerať sa len do budúcna. Práve naopak, to pán komisár minulý týždeň v Štrasburgu zdôraznil. E, sledujeme, zistíme, čo robia členské štáty a snažíme sa zabezpečiť, aby to, čo robia členské štáty, slúžilo konkrétnemu účelu. V tom konkrétny účel znamená pochopiť a detekovať, kde nastala chyba. Ešte stále v tom nemáme jasno, nemáme jasno v tom, o čom hovoríme a prečo k tomu došlo. Čiže najprv musíme získať tieto informácie a to je úlohou členských štátov. Členské štáty musia e, robiť svoje vlastné vyšetrovanie. My očakávame, že v kontexte platformy, ktorú sme ponúkli členským štátom, dostaneme od nich spätnú väzbu. Zatiaľ máme len prvú spätnú väzbu, pretože to potrvá, to sú zložité veci a z večera druhá to nikto nevyrieši. Takže si stanovujeme s nimi určité lehoty, ale tento proces sa rozbehol. Takže v každom prípade sa na úvod snažíme identifikovať, čo sa vlastne udialo, aby sme poprvé zistili, že ak e, navrhneme nový homologizačný proces, aby sme sa poučili z tohto procesu a po druhé, ak e, je tu ešte niečo iné, o čom by sme mali hovoriť v rámci legislatívy o emisiách, aby sme to robili ešte vtedy, kým je táto diskusia otvorená a kým legislatíva neuzavretá. Takže chceme vedieť, prečo a ako došlo k týmto hodným udalostiam. Položili ste viacero konkrétnych aj všeobecných otázok, takže začnem s tými často opakovanými otázkami nakoľko efektívny je európsky systém v porovnaní s americkým. Samozrejme, systémy sú rozdielne a ja tu nejdem posudzovať, ktorý je efektívnejší a ktorý menej. Samozrejme sa máme čo ponaučiť e, z nedávnych udalostí, ale v každom prípade treba mať na pamäti, že v Spojených štátoch systém vychádza od prehlásenia výrobcu a tu od samého začiatku overujeme zhodu výrobku. Takže je to opačný spôsob kontroly výrobku, obratený. A samozrejme náš systém je decentralizovaný, pretože máme 28 členských štátov, zatiaľ čo vám v Spojených štátoch je jedna agentúra IPA, ktorá overuje tie vozidla, ktoré idú na trh. Avšak chcel by som objasniť dve veci. E, momentálne ten postup testovania, Európa je vlastne prvá, ktorá bude mať testy e, v reálnych podmienkach v Spojených štátoch také niečo nemajú. Majú viacero cyklov laboratórnych testov, ale my budeme naozaj priekopníkmi, keď budeme mať e, reálne testy a čo nám poskytne veľkú výhodu. A druhá vec je dôležitá, treba mať na pamäti. Tá sa týka toho, že EPA začali vyšetrovať, pretože boli informovaní a dostali informáciu o tom, že eventuálne by také software mohol existovať. Takže samozrejme celé roky nevedeli o tom, že je tu nejaký podvod. Čo vedie len k tomu, že objavenie tzv. defeat device nie je jednoduché. Čo sa týka emisí, samozrejme, v tomto novom testovaní sa to vo veľkej miere odstraní, to je účel nového testovania, ale Spojené štáty povedali, že je potrebné to vyšetrovať, alebo začali vyšetrovať, pretože dostali konkrétne informácie o konkrétnych problémoch s konkrétnymi vozidlami. A preto sa im podarilo zistiť, hovoríme o konkrétnom výrobcovi a konkrétnom modeli. Takže to je na porovnanie systémov USA-EU. E Druhá veľmi dôležitá otázka sa týka homologizácie, aký je proces, čo chceme spraviť a ako e, budeme o tom diskutovať s vami a zainteresovanými stranami. Už sme sa začali zamýšľať nad modifikáciami systému homologizácie, tzv. E, rámcová smernica. Už niekoľko rokov e, sa nad tým zamýšľame. Tento rok sme chceli predložiť nový konkrétny návrh. Predložíme ho tomuto výboru a začneme práce na rade, ale práve v dôsledku tej toho, čo sa udialo vo Volkswagene, sme pozastavili tento proces, aby sme overili, či ďalšie opatrenia, ktoré by mohli byť užitočné vzhľadom na to, čo sa udialo nedávno, či by ich nebolo potrebné doplniť k tomu návrhu, o ktorom sme už konzultovali, bolo viacero verných konzultácií, interne komisia už schválila tento návrh, čiže proces sme pozastavili a teraz sa zamýšľame nad konkrétnejšími opatreniami, ktoré by bolo možné doplniť aj na tej strane dohľadu na trhu alebo ex ante a ex post kontrolami, tak aby tento postup bol odolnejší. Takže splne s vami súhlasíme, že toto je dobrá príležitosť radšej si dvakrát premyslieť ten systém, ktorý máme a funguje už niekoľko rokov, a to je aktuálna situácia, váš návrh ohľadom nezávislejšej dozornej úlohe alebo o tom, ako by sme mohli posilniť úlohu komisie. Áno, môžem k tomu povedať, že jeden z aspektov, ktoré zvažujeme, je práve akýsi systém peer review, kde proste schvalovacie orgány členských štátoch sa budú navzájom kontrolovať, ale aj komisia sa do toho zapojí. Musíme si premyslieť, čo to bude znamenať. Pre komisiu máme spoločné výskumné centrum, ale o tom sa všetkom ešte iba diskutuje. Čiže zvažujeme ďalšie alternatívy, aby sme posilnili aj komisiu e, v tejto veci, ale zatiaľ sa o tom iba uvažuje, takže zatiaľ sme nepredložili žiadny návrh Plánujeme to ďalej rozpracovať a začiatkom budúceho roka predpokladám bude pripravený návrh. Čo sa týka ďalších prvkov, ktoré už nájdete v návrhu a ktoré ešte raz zvážime, je tu opatrenia dohľadu nad trhom, možnosť uplatnenia safeguard doložky, lepšia výmena informácií medzi členskými štátmi a efektívnejší systém sťahovania vozidiel z e, teraz to nie je dostatočne, dostatočne rýchle, vzhľadom na to, čo sa udialo, alebo čo sa deje na trhu. Takže máme dobrý prehľad toho, čo sa dá zlepšiť a prečo by sa to malo zlepšiť teraz, to zvažujeme ešte ďalej a ako som už povedala, predpokladám, že začiatkom budúceho roka pripravíme návrh. Čo sa týka vašich otázok o tom, nakoľko reálne je reálne testovanie, nakoľko E, zodpovedá reálnym podmienkam. Mm, konkrétna otázka, takže vysvetlím. Áno, plánujeme robiť testy medzi tou 8 hodinou ráno a 19 popoludní. To je, nám dá reprezentatívnu vzorku spôsobov šoferovania a takisto to mienime robiť v pracovných dňoch. Myslím si, že to je dostatočná záruka toho, že budeme mať informácie, ktoré umožnia pochopiť, ako a do akej miery vozidla naozaj dodržiavajú emisné limity. Podľa nás je to momentálne takto dostatočné. Ďalšia otázka, ktorá bola skôr technickejšia ohľadom nezávislosti testovania, to sa bude riešiť v rámci štvrtého balíka. Eh, keď budeme hovoriť o tzv. in-service conformity, to znamená zhoda v prevádzke. Ale už dnes, keď hovoríme o PEMS, keď hovoríme o tých opatreniach, ktoré boli prijaté v maji a ktoré sa teraz zvažujú, takáto nezávislosť alebo nezávislé testovanie alebo verifikácia sa dá spraviť ako nepovinná časť. Je to súčasť balíka a bude to posilnené v rámci tej časti in-service uh, nariadenia, ktoré sa týka otázok počas prevádzky, e, e, situácie počas prevádzky. Takzvané connected vehicles, to sú vozidlá, tak ako vyzerajú dnes, buď sú napojené buď jeden na druhé, alebo na infraštruktúru, tak aby sa lepšie riadila premávka, aby premávka um, prebiehala hladko, aby emisie boli pod kontrolou. Čiže to je spôsob, ako zefektívniť spôsob e, jazdy. A takéto meranie e, emisí na auto bude možné. To, že sa tam pripojí, pripojí ten prvok konektivity, či už čiastočne to realitou, alebo v budúcnosti to bude stále viac a viac, to neovplyvní možnosť merať jednotlivé vozidlá v zmysle e, merania ich emisí. Ešte jedna otázka, ktorá súvisí s tým, že komisia už od roku 2008 eh, bola informovaná o tomto probléme. Áno, samozrejme, mali sme tieto poznatky a vždy sme, nikdy sme to nepopierali. Nie, že sme to vedeli, ale sme prijali konkrétne opatrenia. Chcela by som pripomenúť, že predovšetkým, čo sa týka redukcie emisí NOXov, prvá legislatíva bola z roku 2000 a potom ako náhle e, sme mali informácie z dvoch správ z roku 2011-2013, my sme vedeli skôr tieto informácie. Okamžite sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá pripravovala legislatívu, o ktorej hovoríme teraz. Takže nečakali sme na to, kým sa niečo udeje. Okamžite sme vytvorili pracovnú skupinu, v ktorej sú odborníci členských štátov, ktorí pracovali na tomto balíku. Samozrejme to trvá, pretože keď chcete vyvinúť testovacie metódy, to je zložité. Museli sme overiť viacero testovacích metód e, skôr, ako sme sa rozhodli pre PAMS, ktorý je v rámci prvého balíka a potom išli ďalšie kroky, takže ja si nemyslím, že komisia nejak e, popierala tento problém. Práve naopak, e, len čo sme sa o tom dozvedeli, začali sme konať a dnes dokončujeme tie práce, ktoré začali v roku 2011. Mm, neviem, ak som nezodpovedala na nejakú otázku, možno moja nebola dosť jasná. Ostatní výrobcovia, pretože to je veľká otázka, ktorú si kladú spotrebitelia. Už vedia, čo spravil Volkswagen, ale je tu veľký otáznik nad ostatnými výrobcami. A kým nebude vyšetrovanie na európskej úrovni, tak e, na trhu bude prevládať neistota. Áno, ešte raz, problém s tzv. defeat devices, ktoré používa Volkswagen, e, vedeli sme o tom a konali sme. Čo sa týka ďalších výrobcov a čo sa týka zabezpečenia toho, aby nás nečakali ďalšie prekvapenia, e, forme podobných udalostí. Diskutovali sme o tom s členskými štátmi a vieme, že viacero členských štátov vyšetruje vozidla iných výrobcov. Sú to informácie, ktoré sme e, žiadali od členských štátov ako komisia. Minulý týždeň sme 6. oktobra o tom diskutovali. Ďalšie stretnutie bude budúci týždeň asi ešte trošku priskoro, ale v každom prípade konkrétne sme žiadali členské štáty, aby nás informovali o tom, či vyšetrujú situáciu iných výrobcov. Nie som si istá, či som to pochopila správne. Vy chcete povedať, že komisia už v roku 2000 vedela, že boli problémy s emisiami? Nie, ja som eh, hovorila, že sme začali pracovať na legislatíve, ktorá znižovala emisie v roku 2000, ale pokiaľ ide o túto osobitnú záležitosť, správa ERC bola k dispozícii v 2011 a prvý návrh správy sme dostali do pozornosti v roku 2010, čiže hneď sme začali konať po zverejnení tejto správy, ale pokiaľ ide o tieto klamstvá, vedeli ste už v 2010 o tom? Na nič sa neudialo, vy ste začali len eh, pracovať na tých postupoch a tak? Čiže to už trvá posledných 5 rokov a verejnosť, alebo široká verejnosť, občianská spoločnosť, alebo ako to nazveme, nevedeli o tom? Ďakujem pekne. Ja chcem povedať e, jednu e, vec. Od roku 2008 viaceré organizácie, dobre to viete, e, aspoň si to intelektuálne tak čestne povedali a uznali, proste od roku 2008 vieme, že je tu istý rozdiel medzi tým, čo oznamujú E, automobilky a medzi tým, čo e, ukazujú údaje mimo vládnych organizácií. Takže tá otázka nezávislej expertízy tu už bola. Samozrejme, že komisia má istú vyváženú úlohu medzi na jednej strane e, automobilkami a medzi mimovládkami jedný a druhý môžu byť nejakým spôsobom vyladení jedným alebo istým smerom. Ale my tu máme predsa máme všeobecný záujem E, Európskej únie ako také a teda vy by ste mali konať prospech verejného záujmu našich občanov. Viem, že je náročné niekedy veci kontrolovať, e, dopracovať sa ku konkrétnym jednoznačným výsledkom, ak ide o zložité technické záležitosti, e, to je pravda, ale od roku 2008, nebudem op- tak opakovať tú otázku, pretože vy ste to pochopili a ja, ja viem, že je ťažké na to odpovedať, ale vieme, že od roku 2008 sme si istí, že zavadzajú automobilky pri svojich e, e, vyjadreniach. Čiže e, to je prvá vec, ktorú som chcel povedať. A potom druhá vec, ktorá mi prekáže, je tá istá poznámka, ako to, čo povedala pani e, kolegyňa, e, povedali ste, že o tomto softveri vieme takmer všetko, alebo úplne všetko ale ja o tom neviem nič a vy úplne pláne tiež nie. A to je problém. Máme tu nejaké obchodné tajomstvo, OK, to je otázka, ktorá možno je tu relevantná, ale my sme tu preto, aby sme chájili a obhajovali našich spotrebiteľov, čiže nejaké obchodné tajomstvo, to predsa nie, neslúži na to, aby sa tým chránili nejakí podvodníci. Čiže treba ísť e, k zdroju. Vie komisia takisto. E, samozrejme je náročná vec, je náročné po E, podvode tieto veci zisťovať lepšie, keď máte tomu tie konkrétne údaje. Čiže ja by som rád vedel, e, ako je to s tým softverom, aké veci ste zistili, ako funguje, aký je a potom si môžeme aj overiť, či sa nachádza aj v iných vozidlách. Napríklad môžeme požadovať e, od Volkswagenu, aby nám dal zdrojový kód jeho softveru. To predsa nie je taká komplikovaná vec. Okay, if the commission would like... Keby som mohla teda poprosiť komisiu, aby sa viedela k týmto bodom. Ďakujem. Skôr ako tak spravíte, chcem len povedať, že myslím si, že pokiaľ idú o, tý, e, o tých rečníkov, ktorí sa vyjadria za komisiu k poslednému bodu, tak, e, tak im dáme za chvíľu priestor a potom skončíme zrejme schôdzu o pol. Sú tu dve veci, ktoré zrejme sú pod tou istou hlavičkou, ale sú to rozdielne veci. E, jedna vec je, čo sme si vedomi k istému termínu a čo sme spravili. Hovoríme o udalostiach, ktoré boli veľmi dôležité a ktoré sme upravovali či už e, zmenou regulačného prostredia alebo zavedenia nejakých emisných prísnejších kontrol. Potom sa tu spomínalo Hovorilo sa to o tých DFID e, zariadeniach a to je iná vec. To bolo spomenuté aj v rámci tej správy ako jedna z príčin, možných príčin e, havárií. Nebolo to, alebo takých poruch, nebolo to len preskúmané, to bolo naznačené ako jeden zo spôsobov, ako vysvetliť to prekročenie emisných hodnot. Tieto zariadenia, ktoré obchádzajú emisie reálne, tak to bolo na roku 2007 zo strany komisie, či my e, plne si uvedomíme, že existujú, sú zakázané, mali by byť detekované a ak sú odhalené, tak naozaj treba uplatňovať nejakú pokutu. Čiže to nesúvisí s nejakými incidentami alebo s nejakými záležitostiami, ktoré sa rieši, snažíme riešiť formou zavedenia a merania reálnych emisí. Váš na, komentáre, ktoré sa týkajú toho, čo sme mohli vedieť, čo sme vedeli alebo nie, toto je ešte stále vo fáze, ktorá, ktorú treba zadefinovať a ktorú nám musia vysvetliť členské štáty, ako aj výrobcovia v jednotlivých členských štátoch, aké typy protokolov používali pri úprave svojich motorov. A to je predmetom vyšetrovania, ktoré sa deje už od samého začiatku zo strany Volkswagenu. Volkswagen má podať informáciu vyšetrovaciemu orgánu Nemecku, KBM, a potom my to dostaneme ako komisia, ale komisia naozaj nemôže požiadať Volkswagen, aby nám poskytli tak, takéto informácie. Členské štáty by to mohli spraviť, komisia tak nemôže spraviť. Čiže z tohto pohľadu musíme si počkať na výsledky tohto vyšetrovania. Na, tom, na základe toho potom rozhodneme o tých opatreniach, ktoré majú byť prijaté, aké môžu byť, pokiaľ ide o tú komplexnosť tej záležitosti, či je to dlhodobá alebo krátkodobá záležitosť. Tie testy poprvé nie sú jednoduchou záležitosťou. Jednu vec treba zohľadniť Nestačí len eh, pripraviť eh, správny test, treba mať aj vhodný regulačný rámec. Aby sme teda riešili to, o čom všetci hovoríme, musíme zabezpečiť, že existujú všetky tieto elementy. Čiže ešte raz, komisia prijala okamžite bezprostredné kroky a vypracovala tieto testy takým spôsobom, ktoré by eh, výraznou mierou znížili emisie NOx ešte stále zároveň očakávame ďalšiu spätnú väzbu, ktorá by mohla byť pre nás inšpiráciou, či už schváleniu rámca pre typovú, typové schvalovanie, alebo potom, čo nevylučené, pozrieť sa na tie emisie a ďalej upraviť tie pravidla. Chcela by som teda v tejto súvislosti zdôrazniť, že od chvíle, kedy sme sa dozvedeli o probléme s emisiami, tak sme prijali okamžité opatrenia a v tejto chvíli finalizujeme, ukončujeme ten jeden moment v rámci celého procesu. A najbližšia schôdza, ktorú máte na plánu členskými štátmi, tá bude technické stretnutie, pokiaľ ide o úrady, ktoré sa zaberajú typovým schváľovaním. To prebehne 15. oktobra a pokiaľ ide o penalizáciu toho procesu výskuma vývoja, dúfame, že sa nám podarí zorganizovať stretnutie do konca mesiaca. Ďakujeme za informácie a za ochotu nás informovať. Eh, jedno oznámenie, ktoré som mala už na začiatku spomenúť. Emiliano Emeroni, dobrý deň. Ten sa pripojil k týmu IMCO. Vítaj, Emiliano. Nový v IMCO, avšak 4 roky skúseností eh, v rámci výboru Envy. Takže ste prišli úplne v tom správnom čase, aby ste pracovali na veciach, ktoré sa týkajú tak výboru Envy ako aj výboru IMCO, pretože toto evidentne záležitosť, kde potrebujeme zomknúť sily. A otázka, konkrétne otázka dohľadu nad trhom, tak to je vec, ktorá je prerezová, ktorá sa dotýka mnohých odvetví, nielen v oblasti životného prostredia. Vítajte teda na výbore, ja sa ospravedlňujem, že som na to zabudla na začiatku schôdze. Teraz prejdeme na posledný bod. pokiaľ ide o dnešné rokovanie výboru. A sú to prípady porušenia právnych predpisov na jednotnom trhu. Vítam Kirsten a Makaj Gojke. Marci Gojke. Kirsten, riaditeľka pre politiku jednotného trhu. A Mace je vedúcou presadzovania v rámci oddelenia pre vnútorný trh. Naposledy, čo sme tu mali pani komisárku Bienkovsku, Myslím, že hovorila o 500 prípadoch porušenia, ktorých vedela. My sa stále rozprávame o tom, ako by sme mohli pomôcť. A túto vec som spomenula naposledy, minulý týždeň, keď sme mali no, výročné stretnutie eh, predsedov výborov parlamentu a komisárov a ja som vtedy sa spýtala, ako viac môžeme ešte pomôcť, pokiaľ ide o implementáciu a uplatňovanie, presadzovanie a komisár Katajnen skutočne privítal prácu, ktorú sme my realizovali na to, aby sme vrhli viac svetla do prípadov porušovania zmluv, aby sme dali priestor na spoločnú prácu formou teda toho ročného stretnutia semestra, ale aj nezávislo od tohoto v rámci bežného roka, pokiaľ ide o tieto prípady porušenia. Padol teda návrh, aby sme zorganizovali briefing ohľadom konkrétnych odvetví, kde sa dejú takéto porušenia, aké sú to typy porušení, aké môžeme ponaučenia z nich vyvodiť a hlavne si ozrejmiť, kde sa vám darí, kde ste úspešní, čo ste vy považovali za úspešné, pokiaľ ide o podporu lepšej implementácie. Viacej sa tomu budeme venovať ešte na najbližšej schôdzi, ale toto slúži len nejakému predbežnému zorientovaniu sa v tejto veci. Ak by chceli niektorí sa k tomu pridať alebo nejakým spôsobom to vstúpiť, tak budeme o tom diskutovať aj koordinátoroch chceme zistiť teda, ako by sme vám mohli pomôcť pri vašej práci s týmito prípadmi porušenia. Takže ďakujem. Kirsten, ďakujem. Najskôr by som rada povedala, že tie porušenia alebo riešenie týchto porušení to je e, súčasťou širšieho kontextu cyklu dodržiavania a neexistuje tu nejaký čarovný prútik, ako to spraviť to, čo sa dnes príliš často deje, je, že je tu veľké, veľké nadšenie, pokiaľ ide o prijímanie nových pravidel v Bruseli. A čím viac sa to približuje k členským štátom a potom ďalej do regiónov a do miestnych samozpráv, tak o to viac vyprcháva to nadšenie. My sme presvedčení, že musíme fungovať eh, v rámci celého toho životného cyklu európskeho pravidla na to, aby sme zlepšili dodržiavania súlad s takýmto pravidlami, ale nie na to, aby sme zlepšili ten súlad, ale aby sme sa ubezpečili, že tie príležitosti, ktoré chceme ponúknuť formou takýchto pravidel, sa skutočne naplnia. Keď sa pozrite na ten životný cyklus, tú životnosť nejakého pravidla, tak máme návrh a potom schválenie, potom pre, je tu transpozícia a my sme dramatickým spôsobom zlepšili mieru transponovania zo strany členských štátov ale ešte stále je to dnes tak, že často nevieme presne, čo členské štáty transponovali, pretože oni nám zašlu svoju legislatívu a trvá istý čas, dokiaľ ju spracujeme. A máme isté nápady, ako zlepšiť rýchlosť analýzy takýchto legislatívnych počinov a to aj použitím analytických nástrojov pre dáta alebo údaje. Potom prichádzame do fázy uplatňovania aplikácie, to znamená, že subjekty alebo občania aplikujú, respektíve používajú takéto nariadenia, to znamená, že aj členské štáty musia uplatňovať a e, implementovať e, takú, takéto nariadenie, takúto reguláciu. To je všetko súčasťou toho dohľadu nad trhom. Analizujeme tú situáciu a je tam priestor na zlepšenie, aby si spoločnosti boli vedomé, aké sú ich práva aby aj národné orgány lepšie koordinovali svoje aktivity, pokiaľ ide o vyradenie alebo stiahnutie e, tovarov alebo teda produktov, ktoré nie sú v súlade. Lebo tie sú neferové z pohľadu tých výrobcov a tých spoločností, ktoré konajú v súlade s pravidlami. Ako náhle príde k zlepšeniu toho uplatňovania, tak ešte stále dochádza k tým zlyhaniam, s ktorými sa stretávame a tam do toho vstupuje naša politika, politika prípade porušenia pravidel alebo zmluv. A keď sa pozriem na to, čo sme zverejnili 6. oktobra, ja vám rada pošlem aj ako odkaz, odkaz pre tento výbor. My sme zverejnili takú scoreboard, a, ktoré sú zhrnuté údaje k 1. máju tohto roka. Keď sa pozrieme hlavne na počet otvorených prípadov, máme 749 nevyriešených prípadov celkovo čo je pomerné zníženie od roku 2006, kedy sme zavedli tento pilot, kde sme diskutovali s členskými štátmi o tom, ako riešiť takýto problém. Čiže videli sme 42-percentný pokles, pokiaľ ide o tieto prípady. Pokiaľ ide o tých 749 otvorených prípadov, 270 pochádza zo, šťa- zo sťažností, Pani predsednička, vy ste sa pýtali aj na oblasti, v ktorých sa tieto prípady vyskytujú. A tie tri najväčšie oblasti, ktoré sme identifikovali, to je doprava 24%, životné prostredie 22% a dane 15%. Takisto sú tu značné veľké odvetvia zamestnanosti a sociálnych služieb 8%, spravodlivosť a spotrebitelia 7% a služby a profesionálna kvalifikácia 6%. Zvyšné sú oveľa menej zastúpené. Vy ste sa pýtali na problematickejšie sektory alebo odvetvia podľa členských štátov. Keď sa pozriem na voľný pohyb tovarov, problematickejšie sú na tom Nemecko a Francúzsko, zdravotníctvo Grécko a Polsko, verejné obstarávanie a dane Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a doprava Nemecko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Luxembursko, Polsko a Portugalsko. Takže vidíte také veľké zhluky týchto oblastiach, ktoré môžu indikovať, že niekedy tu dochádza aj k štruktúrálnym problémom z pohľadu toho, ako je legislatíva EÚ vnímaná. Pokiaľ ide o čas, ktorý je potrebný na uzavretie prípadu, máme európsky priemer 38 mesiacov. Sú však oblasti, ktoré trvajú oveľa dlhšie a to platí pre oblasť daní 55,5 mesiaca, služby a odborná kvalifikácia také isté trvanie 55,5 50,4 mesiaca zdravotníctvo a potom spravodlivosť 40,2, finančné služby 44,5 energetika 44,2. To sú odvetvia, kde vyriešenie nejakého sporov záležitosti, nejakým spôsobom jeho urovnanie trvá dlhšie ako je priemer. A potom sú to prípady, kde to riešime rýchlejšie ako v priemere, tak to je doprava a voľný pohyb tovarov 19 a 22 mesiacov. Myslím, že ste chceli počuť, aké sú aj tie typy porušení. Keď sa pozrieme na tie prípady, ktoré máme, ktoré riešime, 31%, neskorá transpozícia smerníc, 18%, 18,5%, nedodržanie postupu transpozície, 22% zlé uplatnenie smerníc, alebo aplikácia nesprávna, 28% nesprávne uplatnenie článkov zmluvy. Myslím si, že to v princípe zodpovedá na tie rôzne otázky, ktoré ste položili a rada odpoviem na ďalšie. Ďakujem. Oh, Sorry, spontaneously. Um, <laughs> we have been just talking about those um, pollutant emissions. Hovorili sme teda o tých emisiách, e, znečistujúcich emisiách z e, aut a boli tu rôzne informácie už aj v minulosti od mimovládok, že niečo nesedí a naozaj dlho e, trvala tá príprava, keď to vypočujem, čo tu hovoríte a trváte na tom, že e, vlastne toto podanie e, typu infringement e, vlastne trvá celé 44 mesiacov, tak už ma to ani neprekvapuje. Ďakujem, to je užitočné. A myslím, že je to dôležité, pokiaľ ide o naše pravidlo snažiť sa bezpečiť, že jednotný trh funguje efektívnym spôsobom. Ak ste povedali, že vyše 30% e, tamto transpozícia je neskora, tak aké dôvody dávajú členské štáty, pokiaľ je túto neskorú transpozíciu? Robíme ko legislatívu s členskými štátmi, to by nemali byť nejaké prekvapenia e, predsa e, pre nich a potom ten nesúlad, to je ešte možno väčšia e, zvláštnosť. Znamená to, že je tu zlá interpretácia, alebo je to naozaj otázka e, zdrojov zo strany implementácie a nesprávnej aplikácie. Pokiaľ ide o tie tri aspekty, ktoré ste povedali, povedáte, že sú tam tri nejaké klastre, pokiaľ ide dopravu, životné prostredie a dane. Je tam nejaký detaľnejší, nejaká detaľnejšia vedomoc, e, e vedomoc, pardon, e, čo to, sú také sporadické informácie, že možno, že by bolo zaujímavé vedieť ďalšie informácie k tomu, či sú nejaké klastre v rámci tých štatistík. A potom posledná otázka, aké sú, už sme o tom hovorili, dneska transpozícia, aplikácia, čiže aké sú veci, ktoré vy máte, aké právomoci máte vy, pokiaľ ide o nejaké zistenie, ale teda pokuty, pardon, ktoré sa dajú uplatniť na členské štáty. E, v každom sledku vykonávame legislatívnu e, právomoc tými členskými štátmi. Čiže to úloha pre nás tu e, v parlamente. Aj kolegovia hovorili, čo môžeme spraviť, preto by sme pomohli, pokiaľ ide o to, aby sme nejako mm, pom, pomkli tie členské štáty k tomu, aby spravili ešte viacej v, e, v tejto otázke. Ďakujem pekne a teda som zvedavá na ďalšie vaše uh, odpovede. Ďakujem pekne, ďakujem za tieto zaujímavé dáta. Chcela by som naviazať na to, čo povedala No, kedy pokiaľ ide o tú nekonformitu alebo nesúlad alebo nesprávnu transpozíciu, máte prípadne nejaký prehľad o tom, aká škoda vzniká rôznym aktérom tým, že e, je nesprávna transpozícia, pretože ak hovoríme o tom, že infringementy trvajú toľko mesiacov alebo aj rokov, tak možno tá škoda nakoniec môže byť e, aj veľká. Má to samozrejme aj aspekt, ktorý sa týka cezhraničných vzťahov, pretože hovoríme tu o rôznych bariérach e, cezhraničného obchodu. Upozorňujú aj na to rôzne podniky, že teda nemajú žiadnu istotu a sú relatívne zmetené, pokiaľ ide o to, že to, čo platí v jednej krajine, neplatí v druhej krajine a môže to byť práve v tom medzi období, kedy je zle transponovaná nejaká legislatíva. A potom posledná otázka, keď hovoríte, že 280 z tých prípadov je vyvolaných sťažnosťami, tak či tie sťažnosti vyvolávajú alebo do akej miery sa to zapojujú napríklad spotrebiteľské organizácie. can I... Ešte ja mám tiež otázku, aby som niečo lepšie pochopil. Ak máte viac ako 700 otvorených e, prípadov a z toho 270 sú sťažnosti alebo pochádzajú zo sťažnosti, tak tých zvyšných e, približne 500 e, skade pochádza? By ste to identifikovali ako nejaké prípady, alebo skade máte to číslo? A pokiaľ trvá viac ako 40 mesiacov, vyriešiť konkrétny prípad v oblasti finančných služieb, eh, finančných služieb alebo v prípade e, spotrebiteľského eh, práva, ale trvá to menej ako 18 mesiacov alebo približne 18 mesiacov, pokiaľ ide voľný pohyb e, tovaru alebo pokiaľ ide dopravu, tak sú nejaké, spôsob, nejaké mm, poučenia, ktoré si môžeme zobrať z toho, akým spôsobom konáme napríklad v sektore dopravy alebo pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru. Že niečo z toho by sme si mohli preniesť ako poučenie aj eh, do iných sektorov. Je tam nejaký fundamentálny, fundamentálny problém s našim eh, spotrebiteľským právom, ktorý e, spôsobuje, že pre vás je e, problematické tieto prípady rýchlejšie vyšetriť. Je nejaká možnosť, ako znížiť tieto dlhé e, trvania alebo skrátiť ich. Možno, že to keby ste nám lepšie vedeli vysvetliť, prečo niektoré sektory e, majú v niektorých sektoroch je to až 40 alebo viac mesiacov, ale niektorých iba 18 v úvodzovkách iba. Môžete prípadne zareagovať na tieto otázky? Budem sa snažiť. Poprvé, nepotrebujeme všetky tieto mesiace na to, aby sa to celé pripravilo, ale to sú mesiace, ktoré sú potrebné na to, aby sa téma nejakým spôsobom vyriešila, uzavrela. Máme tu vyšetrovanie, diskutujeme s členským štátom, identifikujeme nejaké riešenia, testujeme riešenia. Možno v niektorých prípadoch eh, sa dokonca obratíme až na Európsky súdny dvor. Čiže to by bola moja odpoveď na túto otázku. Prečo členské štáty transponujú neskôr? Aké je ich odôvodnenie? Tých eh, odôvodnení je veľa, sú rôzne. Napríklad máme interný legislatívny proces, nám hovoria. Máme nejaké konzultačné postupy a tak ďalej ale náš e, systém je relatívne automatizovaný. Pokiaľ členský štát netransponuje v čase, e, ktorý je určený, tak potom e, sa spustí konkrétny postup e, za to, že neboli oznamené konkrétne transpozičné opatrenia. A myslím, že možno dochádza niekedy aj k problémom e, so zdrojmi. Najmä keď európska legislatíva z rôznych e, oblastí a sektorov má byť e, implementovaná národnými parlamentmi. Otázka. Či v niektorých e, oblastiach, alebo prečo v niektorých oblastiach lepšie a v iných horší, to napríklad zaznelo tu už dvakrát. Myslím, že k tomu nie je žiadna nejaká vedecká odpoveď alebo na to, ale častokrát závisí od konkrétneho typu legislatívy, o čom presne hovoríme. Napríklad e, my sa snažíme vždy pozrieť aj našu prácu a pochopiť, kde sú problémy, ale samozrejme legislatíva je komplexná, to je tiež dôležitý faktor, pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, tam sa problémy relatívne rýchlo riešia, pretože máme princíp vzájomného uznávania a to je vec, ktorá eh, je o ktorej sa hovorí alebo berie sa, že by mala byť rešpektovaná, aj keď nie vždy je, ale minimálne eh, je ľahšie takýto problém riešiť. Pokiaľ máme nejaké zistenia, pardon, pokiaľ ide o sankcie, za to, že sa nerešpektuje eh, právo Európskej únie, tak tieto sankcie, tieto finančné postihy dos, e, prichádzajú tak povedať na cenu až e, vtedy, keď je druhý rozsudok súdneho dvoru. Ale takisto je povedané, že pokiaľ členský štát, štát e, e nerespektuje európske právo, máme tu tzv. judikatúru Frankovič, teda že je tá možnosť aj e, finančné kompenzácie na súkromnej, e, v rámci súkromného sektora. A to je tiež dôležitý faktor, ktorý treba brať do úvahy. Otázka bola, či môžeme odmerať škodu, ktorá vyplýva z toho, že nám chýbajú e, pravidlá na úrovni spoločenstva. E, Bože, takéto systematické práce úplne nemáme, máme iba skôr také mm, špecifické prípady ku konkrétnym infringementom alebo nejaké informácie k tomu, ale nemáme k tomu nejaký e, systematický súhrn. A dúfame, že ten, to naše tzv. rengenové cvičenie, ktoré budeme vykonávať, nám umožní lepšie celý celú túto scénu vnímať a chápať. Pôvod e, konkrétnych jednotlivých prípadov už sme povedali, že takmer na polovica sú, žiado, sú pardon, sťažnosti a zvyšok je automatický postup e, vo veci toho, že nebolo oznámené, aké transpozičné opatrenia boli prijaté a potom niektoré sa e, riešia aj formou ex officio, čiže máme de facto tri kanály pre teda, alebo toho, ako sa dostaneme k tomuto číslu. Nejaké poučenia, čo sa môžeme poučiť, čo nám hovoria naše údaje, okrem teda konkrétneho prípadu, ktorého sa týkajú. To je tiež súčasť toho rentgenového cvičenia, spomínaného. Ale myslím si, že je celkom jasné, že komplexnosť e, konkrétneho legislatívneho dokumentu, ktorý sa má aplikovať a vôbec aj otázka porozumenia nielen zo strany hospodárskeho subjektu, ale častokrát zo strany samotnej vlády, pretože aj vláda, ktorá rokuje o texte v rámci procesu legislatívneho tu v Bruseli častokrát nie je tá istá vláda, ktorá potom implementuje daný predpis a ktorá píše tú implementačnú e, legislatívu a nie je to potom tá istá vláda, ktorá e, má úlohu aplikovať e, daný predpis v teréne. Čiže častokrát dochádza aj k transmisii informácia, chápania, pokiaľ ide o európsku legislatívu. To toto častokrát musíme my, my vykonávať. Máme istý životný cyklus, tak povediať, z európskeho daného pravidla, teda Ide o to, aby ľudia chápali e, tú konkrétne, to konkrétne pravidlo. Jedno je vymáhanie, ale dôležité je, aby si jednotliví aktéry v štáte uvedomovali aj príležitosti, ktoré e, pravidlá, dané pravidlá budú vytvárať pre ich občanov. To je vec, na ktorú sa musíme pozrieť, pokiaľ ide o, tej, o, tú, o tú širšiu nejakú ideu kultúry dodržiavania Eh, pravidel, pokiaľ chceme hovoriť o tom, ako má eh, alebo majú pravidlá jednotného trhu v praxi fungovať. Takže to sú moje stručné odpovede na vaše otázky a potom budeme vykonávať ďalší výskum a potom vám môžem poskytnúť ďalšie bližšie detálne informácie. Ďakujem pekne. Hovorí pani predsednička, môžete nám eh, to prípadne poslať aj v písomnej forme, ak by sme potom chceli mm, sa spýtať dodatočne nejaké ďalšie veci, napríklad aké e, veci vám pomáhajú veci, alebo teda prípady uzavrieť e, skôr konkrétne príklady. Áno, spravím to veľmi e, rada súvisí aj s tým Single Market Scoreboard, to, to sa vlastne uverejnilo teraz minulý týždeň, takže pošlem vám rada tieto informácie a link. Dobre, ďakujem pekne, stretneme sa zase e, zajtra. Budeme hovoriť o politike a spoločnej súťaže, zajtra ráno. A potom po obede máme spoločný